Je vous propose de, de recommencer no, notre séance. Dobrý deň, kolegovia a kolegyne. Môžeme teda začať s dnešným zasadnutím. Začneme teda tam tým prvým bodom, ktorý sa týka správy o všeobecnom rozpočte Európskej únie, ale ktorému sa budeme teda venovať predovšetkým v kontexte pilotných projektov. A predtým, než dám slovo pani eh, Sukovej, ktorá pracuje na komisii riadiaľka DŽ, a eh, chcel by som, aby, ste, eh, aby, tu nebola nejaký, aby tu nebol nejaký zmetok. Dnes tá diskusia sa bude sústrediť predovšetkým na pilotné projekty a na prípravné kroky, ktoré prebiehajú. To znamená to, čo bolo vlastne odhlasované v rámci rozpočtových eh, postupov v minulosti. Koordinátori si žiadali organizovať túto výmenu názorov s komisiou na to, aby mali určitý prehľad eh, toho, ako vlastne tie naše myšlienky sú potom realizované na úrovni prípravných eh, projektov ako to je zapracované v kontexte rozpočtu a ako sa to vlastne priamo zasadilo do kalendára a tak ďalej. Takže veľmi stručne diskusia, ktorú teraz budeme mať, sa nesústredí iba na stanovisko pani Klun, ktorá, tam ide skôr o trial, trialog, ktorý sa týka eh, rozpočtu pre budúcnosť tam je diskusia, ktorá je naplánovaná až na 25. apríla, e, kde bude takisto aj pán Mojčan, ktorý je spravodajcom e, za rozpočet. Takže v rámci jednotlivých pilotných krokov, ktoré prebiehajú, ktoré sú vlastne aj naznačené tu dnes, tak tu máme napríklad posilnenie e, podnikateľských kapacít mladých migrantov. Tam a týka sa to takisto aj hospodárskeho rastu, takisto aj projekty, ktoré naznačujú možnosť spolupráce v oblasti podnikania. To sa tak, takisto to súvisí s rastom a takisto projekt mobility učňov, takisto aj kompetencie v rámci vzdelávania mladých na pracovnom trhu, čo je takisto niečo, čo priamo súvisí e, v rámci našho portfólia. Takisto pilotný projekt, ktorý sa týka ekosystémov, ktorý prepája univerzity pri vytváraní platformiem pre mladé podniky, pre tie startupy. A je tu aj o Polsko a potom prípravné kroky, ktoré e, hovoria o mobilite pre nezamestnaných, ktorí sú starší ako 35 rokov, to sa týka DG Ample, takisto prípravné kroky, ktoré sa týkajú garancie pre e, deti, to je takisto e, DG Ample a takisto prípravné kroky, ktoré sa týkajú hodnotenia programov podnikateľských v rámci vzdelávania vyššieho. To zase spadá pod DGS. Takže vidíte, že sú tu viaceré pilotné projekty a kroky, ktoré momentálne prebiehajú, ale teraz hneď dám slovo zhruba na 10 minút pani Sukovej, ktorá e, prezentuje DG. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda, dobré ráno. Vážení poslanci, poslanky, skutočne som rada, že môžem prezentovať stručnosti kontext tejto správy mám PowerPointovú prezentáciu, takže máme prvú priebežnú správu, kde máme konkrétne popisy všetkých 79 prírodných projektov a prípravných krokov, ktoré budú implementované v roku 2017 a toto pokrýva 62 miliónov, ktoré boli alokované na podporu prípravných krokov a 40 miliónov eur, ktoré sú tu na to, aby sa implementovali prírodné projekty. Takisto sme poskytli konkrétny popis jednotlivých e, projektov a prípravných krokov. Máme tu indikatívny časový harmonogram, máme kalendár pre každý z tých krokov a projektov a vlastne budeme prezentovať druhú správu, ktorá bude súčasťou návrhu rozpočtu pre rok 2018 júni tohto roku. Ako ste práve spomenuli, v rámci tej našej práce na DG Ample máme jeden pilotný projekt, jedno prípravný, jeden prípravný krok a dodatočnú, dodatočný program, ktorý je vlastne tá záruka pre deti. Povedal, vysvetlím, prečo to momentálne nie je spolu, pretože vlastne E, vychádza to z metodológie, ktorú chceme uplatniť e, po roku 2017, takže začnem tým, že budem vysvetľovať ten prvý projekt, pokiaľ ide o európsky rámec pre mobilitu učňov, kde takto vlastne integráciou mladých na pracovnom trhu podporujeme tvorbu zručností. Tento projekt už je vo svojom druhom roku implementácia. Celkový cieľ tohto projektu je, aby sa e, zlepšila mobilita učňov, kde budeme testovať viaceré modely na to, aby sa e, uplatnili jednotlivé infraštruktúry a to sa týka viacerých druhov služieb, vrátanie ubytovania, vrátanie jazykových kurzov, praktických informácií, poistenia a takisto aj projekt, ktorý vlastne preskúmava to, ako môže stredná škola byť atraktívnejšia pre ľudí, kde sa môže teda vzdelať za učňov. To je naša práca, kde chceme vzbudiť záujem pre mladých ľudí, aby sa takomuto formu vzdelávania venovali a aby sa mohli začleniť do pracovného trhu. Pokiaľ ide rok 2017, v kontexte tohto projektu budeme mať aj výzvu pre návrhy, kde máme určitý obmedzený počet projektov, ktoré budeme eh, financovať. Máme tu kľúčových zaangažovaných hráčov. Chceme rozvíjať e, systémy v rámci cezhraničnej formy mobility s cieľom pripraviť dlhodobý, dlhodobú formu implementácie kvalitnej mobility, ktorá bude minimálne 6-mesačná. Takisto máme komunikačný plán, ktorý sa sústredí na o, e, tieto programy, kde sa snažíme vyjsť všetkým zúčastneným stranám, všetkým podnikom a inštitúciám, ktoré budú pripravené účňov prijať. V roku 2017 sme, z, sme 25. januára zverejnili tento túto možnosť prihlásiť sa. 29. marca bola lehota na uzávierku. Momentálne hodnotíme tieto návrhy, chceme tie projekty začať v 3. štvrtine roku, roku 2017. E, máme tu 2 milióny, ktoré boli alekované do tohto programu rovnako ako aj niektoré finančné prostriedky z roku 2016, ktoré vlastne boli zostatky z predchádzajúcich cieľov a to je zhruba na úrovni 840 tisíc eur. A takisto máme informačné stretnutie so záujemcami 21. apríla, takže dúfam, že tie projekty, ktoré boli predložené, budú kvalitné na to, aby sme mohli alokovať všetky tieto projekty. Komunikačné aktivity sa sústredia na robenie osvety o učňovstve a o mobilite učňov. Robí sa to prostredníctvom existujúceho rámca iniciatív na úrovni Európskej únie, vrátane Európskej aliancie pre učňovstvo. Komisia podporuje takisto aj European Pact for Youth a takisto budeme tu mať týždeň zručnosti, ktorý sa, bude, ktorý sa konal vlastne v decembri roku 2016, ako ste Eh, mohli postrehnúť, opak, robí sa to každý rok. Takisto sa sústredňuje predovšetkým na kvalitu vzdelávania v rámci týchto edukačných školení. Pilotný projekt, ktorý momentálne na programe DGMP, je eh, vlastne forma reaktivácie eh, ľudí, ktorí sú nezamestnaní a sú starší ako 35 rokov. Je to takisto projekt, ktorý má za cieľ na to, aby sme pomohli dlhodobo nezamestnaným mladým ľuďom, aby si našli prácu alebo nejaké formy vzdelávania v aj možno ďalších členských štátoch. Je to model, ktorý bol vlastne prebratý už z predchádzajúceho modelu Your First Year Eures Job, takže sme tam začali niektoré opatrenia a kroky do tohto pilotného projektu a takisto budeme predlžovať pilotný projekt aj alebo rozširovať o schému, od roku 2016, kedy sme mali vlastne prvú vlnu týchto projektov, tak si myslíme, že to, čo sme sa poučili vtedy, bude dobre pre ďalšiu fázu implementácie a podporné opatrenia, ktoré budú zabezpečené formou tohto projektu, prípravné kroky, budú vlastne sa líšiť podľa potrieb pracovného trhu a mali by byť určitým určitou možnosťou pre ľudí, aby títo mohli ísť na pracovné pohovory do zahraničia, aby sa realokovali určité prostriedky aj do jazykových kurzov, ale takisto, aby sa pomohlo týchto ľuďom aj formou integračných eh, programov. Poberatelia budú tí, ktorí hľadajú prácu, ako aj právne, fyzické, ako právne osoby, ako malé a stredné podniky, právnické osoby. Chceme robiť tieto prípravné kroky, využívajúc čo možno najviac zoštihlené opcie správne využívania finančných prostriedkov. Takýmto, takýmto spôsobom chceme zjednodušiť tie projekty. Lehota na tie jednotlivé vzdelávania budú od 3 do 6 mesiacov. To znamená, počítame, aby tá, počítame s tým, aby táto schéma pomohla aj pri podpore nádenia si pracovnej príležitosti po takomto vzdelávaní pre tých nezamestnaných. Jednotlivé fázy projektu teda prebiehajú. A pripravujeme takisto zverejnenie, zverejnenie projektu v najbližších týždňoch aby sa mohli záujemcovia hlásiť. Očakávame, že v 4. štvrť roku, roku 2017 sa ten projekt spustí najneskôr na začiatku roku 2018 prizvali sme minimálne tri členské štáty a konzorcie, aby sme zabezpečili dostatočné geografické pokrytie a mohli umožniť tú mobilitu pre ľudí, ktorí sú starší ako 35 rokov. Sústredíme sa na tie návrhy, ktoré budú pokrývať projekty, ktoré nebudú trvať kratšie ako 18 mesiacov, pardon, teda nie dlhšie ako 18 mesiacov a Vychádzame z toho, že budeme mať zhruba 3 až 4, 3 až 4 ponuky, ktoré budú kvalitné a takýmto spôsobom zabezpečíme aj všetku patričnú podporu pre eh, všetkých tých, ktorí sú starší ako 35 rokov, ktorí sa prihlásia, aby si mohli overiť svoje kapacity v rámci týchto projektov, aby mohli nájsť pracovnú príležitosť aj v inom členskom štáte. Tá schéma garancie pre deti, ktorá bola navrhnutá v rámci parlamentu, bola navrhnutá ako nový prípravný krok alokovali sme 2 milióny na obdobie roku 2017, je to v rozpočte a tento pilotný projekt vlastne vynímame ako určitý doplnok pre tie investície do odporúčaní, e, ktoré tu boli, ktoré sú vlastne už implementované za podpory rozličných finančných nástrojov v rámci súčasného programovacieho obdobia. A súhlasíme s tým, že tých 5 oblastí, kde treba riešiť a podporovať deti, ktoré sú chudobné, aby sme im zabezpečili vzdelávanie, zdravotníckú starostlivosť, ubytovanie, adekvátne e, stravovanie v rámci európskych e, programov a navrhujeme, že pokým, pokiaľ tu teda nejde o prípravu novej legislatívy, ale skôr ide o doplnok, a ďalšie posilnenie tých aktivít, ktoré tu boli v rámci podpory detí, v rámci ich rozvoja, tak navrhujeme, aby sa tento návrh začlenil do sociálnych programov naplánovaných na rok 2017. Budeme mať pozmeňujúci návrh, pokiaľ ide pracovný program EAC v júni tohto roku. Dúfam, že členské štáty nebudú proti tomu, že sa spustí nový projekt, ale táto myšlienka garancie pre deti, pokiaľ ide o analýzu realizovateľnosti, to veľmi dobre zapadá vlastne aj do tých e, sociálnych inovačných programov, ktoré sú momentálne v rámci programovacej osy, kde chceme zabezpečiť boj proti sociálnej exklúzii a chudobe a preto vlastne sme to zvažovali tak, že by mohlo ísť o dobrý projekt v rámci programov EASI a dúfame, že sa nám podarí spustiť to začiatkom jesene a skutočná implementácia projektov by mohla začať začiatkom budúceho roku. Som samozrejme pripravená na reakciu otázok, pokiaľ ide aj o ďalšie projekty, o ktorých už mám informácie, ale iba v rámci tej miery, pokiaľ som informovaná. Ďakujem veľmi pekne za vaše slova. A teraz hneď dostanú slovo tak spravodajcovia, ako aj deňoví spravodajcovia, samozrejme s tou pripomienkou, že e, teraz hovoríme o projektoch, ktoré práve boli predstavené. Nech sa páči, pani Klun. Ja ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Ďakujem pekne komisii za to, že naznačili pokrok, pokiaľ jednotlivé aktivity, ktoré tu máme v rámci projektov a prípravných e, projektov. To sú veľmi dôležité nástroje, ak chceme hovoriť o nových aktivitách v rámci politiky. A mali sme viaceré úspešné implementácie pilotných projektov v minulosti a viem napríklad, že v roku 2018 prídu ďalšie, ale je dobré, že v tejto chvíli už máme príležitosť skontrolovať to, že či tie projekty budú pokračovať z minulosti, alebo ako fungujú v rámci tejto prípravnej fázy, pokiaľ ide o rozpočet na najbližšie obdobie. Takže chcem sa poďakovať komisii za to, že nás takto informovali, aktualizovali nám informácie, ako už bolo povedané. Bolo to pôvodne požiadané zo strany našich koordinátorov. Vlastne tí dvaja, ktorí vlastne e, sa Tie dva projekty, ktoré tu boli takto predstavené, myslím si, že reflektujú aj požiadavky tohto výboru v tom zmysle, že sa vlastne sústredia predovšetkým nezamestnanosť mladých ľudí a dlhodobú nezamestnanosť, to znamená pokiaľ tých nezamestnaných, ktorí sú starší ako 35 rokov. Myslím si, že tá mobilita učňov je veľmi zaujímavým a veľmi dôležitým prvkom a chcela by som sa teda spýtať v tomto kontexte, že pokiaľ ide o tie 2 milióny na rok 2017, myslím, že to bolo 840 tisíc 2,84 milióna. Ako vlastne, koľko krajín vy očakávate, že budú do toho zaangažované v rámci toho vypísania týchto projektov, kde budú môcť podávať žiadosti? Koľko krajín bolo do toho zaangažovaných v minulosti a koľko uh, bolo teda schválených, keď hovoríme napríklad o takomto stredoškolskom vzdelávaní, formou učňovstva, musíme v tom pokračovať a musíme robiť všetko preto, aby ľudia boli vyzbrojení s patričnými zručnosťami, pokiaľ ide o požiadavky trhu práce a priemyselné odvedvia. To znamená, koľko krajín to bolo zaangažované, takisto tie pilotné kroky. Povedali ste, že je tu konzorcium troch členských štátov, tie tri členské štáty, znamená to, sú to iba tri členské štáty, ak by ste to mohli možno vysvetliť, pretože som to nepochopila celkom, ako to vlastne bude fungovať v reáli. A Máme tu možno nejaké informácie ohľadne ich startupov a pilotných projektov, pokiaľ ide o také oblasti ako ekosystém, pretože vidíme tu viaceré finančné prostriedky, ktoré napríklad je na úroveň tre, tre, terciálneho vzdelávania do univerzít a že či tu vlastne je dostatočná pozornosť venovaná aj projektom, kde sa berie do úvahy jednoduchá podpora iného ako iba výskum. To znamená, musíme sa pozrieť aj na výsledky a Takže to sú moje otázky zhruba. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. A teraz nech sa páči ďalší prihlásený tieňový spravodajca. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Ďakujem pekne aj zastupkyni komisie za poskytnuté informácie. Ďakujem pekne aj za to, že ste nám vysvetlili, aký je aktuálny vývoj, pokiaľ ide o projekty. Pokiaľ ide o pilotné projekty, z môjho hľadiska je to veľmi dôležitá aktivita, totižto zameriavajú sa na dva dôležité prvky. Poprvé ide o európsku pridanú hodnotu. To znamená, že zapodievajú sa tým, alebo zameriavajú sa na to, akým spôsobom vlastne chceme podporiť situáciu v oblasti zamestnanosti v Európskej únii a ide tu aj o to, akým spôsobom možné podporiť aktivity, ktoré už vykonávajú členské štáty. Pokiaľ ide o pilotné projekty, tie podporujeme my poslanci prostredníctvom našich pozmeňujúcich návrhov a zároveň aj poukazujeme na to, ako je to pre nás dôležitá téma. Samozrejme je tu ďalšia dôležitá téma, subsidiarita tá platí aj ďalej a Európska komisia musí pôsobiť obidvoma smermi. Myslím si, že pokiaľ ide o európsku pridanú hodnotu, to je vec, ktorú musíme podporiť, posilniť a v tom zmysle pracovať a preto teda táto téma je tak dôležitá pre nás, práve pre náš výbor, výbor pre zamestnanosť. No a tu je možné totiž to preukázať, aký dosah môže mať európsky rozpočet. Rozpočet Európskej únie podporuje aj to, ako zvládať nové výzvy mladé generácie, Tie projekty sa zameriavajú práve na to. Je tu o sociálne projekty, problematika inklúzie, potom nezamestnanosť mladých ľudí samozrejme, chudoba, pre všetkým mladých ľudí. To sú všetko závažné témy, ktoré sa nás veľmi dotýkajú a jednoducho musíme sa tým zapodievať. Potom je tu ďalšia téma, digitalizácia našej spoločnosti, podpora startupov, ktoré chceme podporovať samozrejme aj my, a musíme si uvedomiť, že pokiaľ ide o to drobné percento európskeho rozpočtu, ktoré sa vynakladá na tieto prostriedky, to jednoducho nestačí. Preto sa my zasadzujeme za to, aby to bolo viac. Pilotné projekty sú rozhodne dobrým nástrojom, je to dobrý prístup, avšak e, myslím si, že v zásade poukazujú na to, že ten efekt by mohol byť podstatne výraznejší v Európskej únii. No a tu by som sa zameral na dva konkrétne aspekty. Záruka pre mladých ľudí, to je v zásade návrh, na ktorom na našom výbore pracujeme zhruba 3 roky a snažíme sa bojovať proti chudobe najzrentilnejších. Ide tu o chudobu, ktorá možno ani tak nesúvisí priamo s hospodárskou krízou. Hospodárska kríza iba tú situáciu zhoršila, preto ide o pilotný projekt, ktorý musíme rozbehnúť výrazným spôsobom. Záruka pre mladých ľudí musí pomáhať najzraniteľnejším v Európskej únii. No a samozrejme potom je tu ďalšia dôležitá téma, boj proti nezamestnanosti. To sú všetko pilotné projekty, ktoré sú podľa môjho názoru rozpracované dobrým spôsobom, ale myslím si, že musíme ísť ešte ďalej, odstrániť prípadné nedostatky a medzery, ktoré súvisia s hospodárskou krízou EÚ a je dôležité, aby sme tieto možnosti využili na to, aby jednoducho sme túto hospodárskú krízu definitívne prekonali a aby naša spoločnosť, ktorá vyjde z tej krízy, bola rozvinutejšia a aby vlastne hospodárska situácia každý, každého sa zlepšila. Takže pokiaľ ide tieto dva pilotné projekty, považujem za najdôležitejšie. Myslím si, že je dôležité tam posilniť úsilie a pôsobenie, aby sme na to zabezpečili potrebné rozpočtové prostriedky. Neviem, či tu je niekto za EKR, nie. Pani Harkin tu nie je, či? Pani Harkin tu teda nie je. gue, Takisto nikto? Takže Teraz dám slovo hneď a pani Jean Lambert. Nech sa páči. Thank you and thank you for the, um... Ďakujem pekne, ďakujem pekne za poskytnuté informácie. Mám niekoľko otázok. Prvá sa týka komunikačnej stratégie, teda ako máme v rámci pilotných projektov a prípravných aktivít. Pokiaľ ide informácie, ktoré sme obdržali, áno, týkalo sa to zaujímavých návrhov, ako vlastne už bolo prednesené, má to zásadný dopad na spoločnosť Európskej únii. A nie je to len o to, čo by sa dalo popísať ako určité výhody, ktoré tu máme, ale práca s nimi. Je tu o skutočné programy, ktoré sa zameriavajú na problémy, s ktorými sú konfrontovaní naši občania a myslím si, že je dôležité sa ďalej zamýšľať nad tým, ako postupovať. No a preto je dôležité, aby sme sa tým zapodívali v našom výbore, zamýšľali sa nad tým, či tu nájdeme nejaké riešenia, pre všetkým, pokiaľ ide o tých, ktorí sú zapojení do týchto projektov ako účastníci, aby sme boli priamo do toho zapojení. Spomínali ste viacejkrát pôsobenie malých a stredných podnikov. Ja by som vás chcela požiadať, či by ste nemali tam povedať niečo viac. Akým spôsobom sa to propaguje, aká je tam miera príjmania, aké sú tam prípadné problémy, s ktorými sú podniky konfrontované. Pokiaľ ide napríklad o problematiku účto, e, vzdelávania, o aké sektory ide predovšetkým, pokiaľ napríklad správu o zelených pracovných miestach, tak tam sme identifikovali určitú skutočnosť a to, že sa musíme zapodievať mobilitou v rámci samotných sektorov, tak istým spôsobom, ako pokiaľ je cezhraničnú mobilitu. Takže či by ste mohli poukázať na tento aspekt, pokiaľ je sektorálny prístup, či to zohráva určitú úlohu aj v rámci týchto aktivít. Takže to bolo všetko z mojej strany. Ďakujem. Merci.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 tým, pokiaľ ide o prístup e, na pracovné trhy, predovšetkým pre osoby s postihnutím. Myslím si, že je dôležité stanoviť určité princípy, ktoré sú pre nás dôležité, pre nás ako civilizovaný kontinent a spoločnosť, že teda rešpektujeme osoby s postihnutím, to je prvá dôležitá téma. Potom nezamestnanosť mladých na európskej úrovni, aké opatrenia sa príjmajú v tejto oblasti. Mám skôr taký pocit, že sa hovorí pomerne intenzívne o tejto téme, Avšak pokiaľ ide o samotné aktivity, no nie sú tam nejaké veľké pozitívne výsledky, isté sú tam, sú drobné, ale veľmi sa to nafukuje. Takže myslím si, že bolo dobré si pripomenúť, že sú tu rozličné skupiny obyvateľstva, ktoré sú v zložitej situácii. Napríklad môže ísť o osoby v predôchodkovom veku. Nemusí to byť osoby s postihnutím, ale aj tieto skupiny ľudí sa môžu považovať ako určitá rezerva na troch práce. To znamená, že sa chcem spýtať, či komisia plánuje nejaké mobilizačné opatrenia, aby aj tieto osoby sa vrátili na trhy práce. Samozrejme, chápem, že každý sektor má špecifické požiadavky, aj typy práce, ale v niektorých eh, sektoroch by to bolo veľmi prospešné, keby sa to podarilo aj z ekonomického, aj sociálneho hľadiska, ale aj z ľudského hľadiska, aby jednoducho sme to nemali exkluziu. Ďakujem pekne. E Dominik Martin. Dominik Martin, nech sa páči. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Veľmi stručne, pretože skutočne sa nachádzame iba v tej prvotnej fáze. Tieto pilotné projekty, ktoré tu boli predstavené, obsahujú skutočne veľa dobrých myšlienok a idú správnym smerom, ale predsa len, bohužiaľ, máme tu zasa migrantov a zasa mobilitu. Rovnako ako bolo povedané, tie rozpočty, ktoré sú veľmi slabé, zdá sa, že e, investujú ešte do takýchto konkrétnych projektov. A moja otázka je, že ktoré vlastne členské štáty, ktorých sa to týka, vidím, že sa to veľmi redukuje a na to, aby som vyvodil z toho nejaký záver, tak opätovne vlastne vidíme, že e, nehovoríme o príčinách tých kríz, iba sa snažíme mraziť tie symptómy, pokiaľ ide aj o tie kroky v rámci š- hospodárskych škrtov, ako aj pokiaľ ide o sociálny dumping, to všetko s tým súvisí. Pán Tomas Mann, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Myslím si, že je dobré, aby sme veľmi disciplinovne pristúpali k tejto téme, totižto pokiaľ ide o tú otázku, ktorú si neustále kladieme, alebo s ktorou sme konfrontovaní, že čo sa deje na úrovni Európskeho parlamentu. Hovorí sa, že sa prejavujú uznesenia a prejavili sa mnohé úmysly. Dôležité je ale si pozrieť to, čo sa zrealizovalo. Pokiaľ ide o záruka EU pre mladých ľudí, to je výborný model, ktorý poukazuje na to, aké bolo skutočne veľmi zložité pre nás na úrovni EU presvedčiť členské štáty o tom, že je dôležité, aby podporili túto záruku EU pre mladých ľudí, aby sme tu mali vlastne implementáciu, ktorá bude prebiehať prostredníctvom e, iniciatív pre zamestnanosť mladých, kde je 6,3 miliardy eur, je to výborný výsledok. Konečne členské štáty pochopili, že môžu z toho profitovať a že samozrejme je dôležité kontrolovať to, čo sa deje s tým prostriedkami, to je predsa logické, to potrebujeme. Preto pokiaľ ide o pilotné projekty, musíme sa zapodievať tým, aby sme vysvetlili členským štátom, sú to modely, ktoré si môžete osvojiť, môžete sa zamýšľať nad tým, ako to ešte doplniť e, nad rámec tých opatrení, ktoré sa takto dejú na úrovni členských štátov. Je to dôležitá oblasť, je to jasná európska pridaná hodnota a myslím si, že je dôležité o tom komunikovať iným spôsobom ako doteraz, nie sú to žiadne v podstate iba sprievodné opatrenia. Musíme veľmi obozretne pristupovať k týmto opatreniam, aj keby sme mali viac prostriedkov na úrovni EÚ. Ide to členské štáty to bojkotovali niektoré, niektorí to ale našťastie pochopili. Pokiaľ ide o krajinu, odkiaľ ja pochádzam, som veľmi rád, že miera nezamestnaných mladých ľudí výrazne klesla, to je veľmi dôležité. Máme silných sociálnych partnerov, to je dôležité. Vykonali sme rozličné reformy, nerealizujú to všetky členské štáty. Pokiaľ ide o úlohy, je dôležité si ich splniť doma. A pokiaľ ide o otázku Jean Lamberts, áno, ja by som ešte podporil. Komunikačná stratégia. Akým spôsobom dosiahneme to, že ľudia si uvedomia, že je tam európska pridaná hodnota som tých aktivít. Sú tam určité pilotné projekty, ktoré sa realizujú a to sa netýka nejakých internetových prezentácií, ale tu ide o to, že sú aj určité kongresy a konferencie, kde sa poukazuje na to, že Európa nie je len um, nejaká papierová iniciatíva. Nie, tu ide o to, že sú tu konkrétne opatrenia, ktoré sa zrealizovali, už sme podporili členské štáty v rámci svojich aktivít. Myslím si, že to je veľmi dôležitá oblasť a mňa by zaujímalo, akým spôsobom môžeme dosiahnuť to, že pokiaľ ide o táto kvalita komunikácie, ako ju zlepšiť, totiž to môže ponúknuť mnohé a konečne máme potrebné finančné prostriedky k dispozícii, tie by sa dali ešte samozrejme navýšiť, ale pokiaľ ide o to, čo sa deje konkrétne s týmito prostriedkami, aké úspechy sa dosahujú, to môže povieť tomu, že sa z toho poučia členské štáty a potom sa vyvinú iniciatívy, ktoré nám môžu byť nápomocné. Ďakujem. La, la, la parole. Ďakujem pekne. Teraz si dám slovo sám sebe. Chcel by som sa venovať tomu projektu, ktorý súvisí s učňovstvom. Ja ten projekt považujem za skutočne dôležitý a výnimočný. Mám dve otázky, pokiaľ ide o tento konkrétny projekt. Na jednej strane, akým spôsobom sa angažujete v rámci tej, ako chcete zaangažovať sociálnych partnerov. Pán Tomás Mann to práve naznačil, že ide tu o aktérov, ktorí sú veľmi dôležití. A na druhej strane, tu sa hovoríme o, tej, o tom naštartovaní sociálneho dialogu na európskej úrovni. Ja si myslím, keď napríklad počúvam odbory európsky alebo Business Europe, tak počúvam zhruba tie isté analýzy, tie isté požiadavky a potreby, takže hovorím, že vlastne ideme smerom niečoho, čo by malo vlastne sa zjednodušiť, pokiaľ ide o spoločný kompromis, aby to vyústilo niečoho konkrétneho. Post, druhý prvok, a vlastne ste to takisto spomenuli v rámci vašich úvodných slov, máme pred sebou relatívne dlhé časové obdobie. Súvisí to však aj s e, učením sa cudzích jazykov. To je veľmi dôležitá otázka, avšak je tu určité riziko, že sa táto mobilita vlastne obmedzí e, iba na kategórie mladých, ktorí sú, poviem to v úvodzovkách, ktorí sú relatívne favorizovaní, uprednostnení zvýhodnení. Takže akredujete do týchto projektov vlastne aj dimenziu tých ľudí, ktorí sú napríklad nezamestnaní a kde to takisto, ktorí sú zaradení do projektov, ktoré ich majú začleniť do trhu práce. Pán Marta, ďakujem veľmi pekne. Áno, pár poznámok z mojej strany. Sú to veľmi zaujímavé myšlienky, ale musíme ísť ešte ďalej. Mám pár otázok, ktoré by som komisii chcel predložiť, pokiaľ ide o partnerstva medzi týmito pro, centrami pre mladých ľudí medzi jednotlivými krajinami. Myslíte si, že sa to takýmto spôsobom skutočne vníma, že mladí ľudia majú vôľu vstúpiť do takýchto cezhraničných projektov vzdelávania vo forme učňovstva. A ďalšia otázka, ktorá mi napadá, to je tá problematika, ktorá sa týka ekvivalencie uznávania diplomov a vysvedčení. To je takisto otázka, ktoré sa pravdepodobne budete venovať. Treba sa tam to pozrieť e, skutočne detálne. Potom sú tu ešte špecifické zóny, tie zóny hraničné. Ja napríklad som z takejto hraničnej zóny, kde je veľmi veľké množstvo malých podnikov, ma, veľmi malých podnikov, ktoré sa skutočne snažia na to, aby takýmto spôsobom vzdelávalo vzdelávali učňov. A viete, že vzdelávanie učňov to si vyžaduje peniaze, vyžaduje si to veľké úsilie ale takisto si to vyžaduje určité odopíranie, pretože vlastne e, v úvodzovkách sú tu e, krajiny susedné, ktoré zvýhodňujú platom podmienky pre mladých a títo potom odchádzajú. Napríklad hovorím o Luxembursku, to znamená učeň vlastne opustí našu krajinu a ide do Luxemburska, pretože tam zarobí 30 40 viac. Takže sú tu určité rozdiely v tejto podobe a súvisí to aj s tým, že či v rámci týchto projektov pilotných sa nedá počítať s tým, že by sa podporovali snahy takých predstaviteľov podnikov, ktorí sa angažujú takýmto spôsobom a potom sa to takto zneužije, pretože vidia, že ich vlastní úční vzdelaní odídu, pretože oni skutočne by chceli, aby títo potom zostali v ich podniku. Ja si myslím, že to je pravdepodobne niečo, čo sa opakuje vo všetkých zložkách, či ide takisto aj o a, európske fondy, pokiaľ ide o zoštihlenie, zjednodušenie tých požiadavek byrokratických, pretože tie peniaze, ktoré idú do konkrétnych a, projektov, alebo sú aspoň určené, aby sa skutočne dostali čo najrychlejšie smerom k tým, ktorí sa snažia. A ďalšia otázka, hovorili ste tu aj o ubytovaní, slušnom ubytovaní, hovorili ste o mobilite čo si predstavujete pod slušným ubytovaním a, a mobilitou. Myslíte tý, na to, že by to malo byť lacné? E, predovšetkým pokiaľ ide o učňov, tak tam e, treba si povedať, že už vlastne aj tie rozpočtová ťarcha je relatívne vysoká a je síce na jednej strane dobre podporovať cez hraničnú mobilitu, ale všetko závisí od toho, že do ktorej krajiny idete. Keď napríklad idete do krajín, kde tie platy sú dynamické, tak tí mladí tam nechcú ísť, avšak keď sa napríklad spýtate mladých ľudí z Francúzska, či by sa náhodou nechceli vzdelávať do Rumunska, tak ja si myslím, že otázka platu takisto zohráva kľúčovú úlohu, či tam pôjdu alebo nepôjdu. Ďakujem pekne, takže vidíme, bola tu celá paleta otázok a pripomienok a myslím si, že sú, istotne máte na čo reagovať, takže nech sa páči. A takže komisia dostáva slovo opäť. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za vyjadrený záujem položené otázky. Začnem podľa poradia, ako boli položené tie otázky. Máme 2 milióny plus 800 tisíc eur nad rámec tých záväzkov z predchádzajúceho roka. Momentálne neviem povedať, koľko členských štátov sa bude uchádzať tie prostriedky, keď dostane. Je tu zapojenie do projektov, ktoré nám pomôžu rozpracovať európske politiky, pokiaľ ide o skúsenosti, ktoré sa týkajú pilotných projektov. Nechceme skonštatovať, že chceme dosiahnuť trebárs 15 členských štátov, pokiaľ ide o takýto, takéto výberové konanie. Chceme rozhodne mať e, dobré projekty, potom, pokiaľ ide o problematiku reaktivácie projektov, tam by sme chceli mať minimálne tri členské štáty v rámci konzorcia, ktoré predložia návrh. Môže tých členských štátov byť viac a chcú mať viac cezhraničné aktivity alebo eh, zvýšenú mobilitu v rámci svojho členského štátu. Ale ide o to, či by to bola dobrá sieť na spoluprácu, takže uvidíme, môže to byť viac. V každom prípade sa snažíme identifikovať najlepšie projekty ktoré zabezpečia realizáciu najlepších myšlienok, ktoré budú fungovať v praxi. Plne súhlasím s tým, že pokiaľ ide obmedzený rozpočet, ktorý máme k dispozícii pre všetkým pre takéto pilotné projekty a prípravné aktivity, mali sme sa zameriavať čoraz viac na to, aby sme preukázali európsku pridanú hodnotu, pokiaľ ide o takéto aktivity. Takže je dôležité samozrejme pochopiť aj tie, tie úvahy za tými hlavnými aktivitami. To sú nové modely, ktoré sa môžu uplatniť. Ak sa ukáže, sú úspešné, môžu to využiť všetky členské štáty a nemôžu, nemusia využívať iba tie sumy, ktoré sú k dispozícii v rámci týchto pilotných projektov a prípadne aktivít môžu využiť vnútroštátne prostriedky na to, aby zavili tieto modely do svojich vnútroštátnych politík a potom samozrejme sú to štruktúrne investičné fondy, ktoré už majú k dispozícii. Súhlasím plne s tým, že mnohé pilotné projekty sa týkajú sociálnych aspektov a toto je vlastne jedna z pilotných politických priorít Európskej komisie. Isté viete, že pokiaľ ide o sociálny aspekt akýchkoľvek politík, je čoraz dôležitejší a skutočne posudzujeme politiky podľa jej sociálnych dopadov na spoločnosť a na občanov. Pokiaľ ide o zapojenie sociálnych partnerov, to, o čo hovorili viacerí kolegovia, myslím si, že komisia si tu stanovila svoje priority pokiaľ ide oživenie sociálneho modelu a zapojenia sociálnych partnerov do prípravy politík, ide o samotné diskusie. Každý projekt, ktorý pripravujem nielen v rámci pilotných projektov, ale aj v rámci nástrojov, ktoré sú priamo riadené, tam sa snažíme zabezpečiť zapojenie sociálnych partnerov všetkých, vo všetkých fázach prípravy implementácie projektov. Pokiaľ niektoré mm, prípravné projekty, pilotné projekty, zapojenie sociálnych partnerov, to je absolútny predpoklad, na to, aby to mohlo fungovať. Je e, ďalšie projekty, ktoré môžu tam byť zapojené. Máme dobré príklady projektov, kde sociálny proje- sociálny partner bol veľmi aktívny, pokiaľ ide o implementáciu dobrých projektov, vypracovanie modelov. To znamená, že pracujeme veľmi intenzívne so sociálnymi partnermi a nie len pokiaľ ide o pilotné projekty. Pokiaľ ide o Európske štruktúrne investičné fondy, tam sme podporoval etický kódex, pokiaľ ide o partnerstvo a máme úzkú spoluprácu v tom zmysle, aby sociálne projekty, sociálne partnery boli sú, súčasťou implementácie projektov. Súhlasím s tým, že pokiaľ ide o komunikáciu, je to veľmi dôležitý prvok. Ide o skutočne dobré myšlienky a snažíme sa tu rozpracovať, ako som vravela nové modely, nové opatrenia, ale ak to nebudeme propagovať, nebudeme o tom komunikovať, tak jednoducho premrháme mnohé príležitosti Takže pokiaľ ide o takmer všetky projekty, vypracovávame komunikačnú stratégiu, takže ide o to, aby sme komunikovali o tom, že bola vernosť informovaná o tom, čo pripravujeme, aké projekty sa navrhuje, aké sú konkrétne návrhy v rámci tých víziev. A no potom, pokiaľ ide o samotné výsledky projektov, keď sa dosiahnu, samozrejme musíme aj o tomto informovať širokú verejnosť. Pokiaľ ide o Európsky sociálny fond, ktorý je kľúčovým partnerom v rámci implementácie projektu. Máme tam aj príslušný výbor, ktorý sa, súčas, ktorý sa zasadá pravidelne a pokiaľ ide o program sociálne inovácie, tam máme potrebné postupy, takže ide o spoločné zasadnutia viacerých e, výborov, aby vlastne skúmali tieto projekty implementované komisiou a potom ide o to, aby riadiace orgány na úrovni členských štátov, ktoré pôsobia trošku tak Eh, oddelenie v rámci spoločného riadenia projektu, aby tam bola výmena poznátkov a skúseností a ide o to, aby z toho vyplnili určité predstavy ohľadne toho, akým spôsobom môžeme využívať tie prístupy v rámci priamého riadenia a aby sa tu vlastne uplatňovali náklady, pokiaľ ide o program spoločného riadenia. Takže komunikácia, ja si myslím, že to je isté oblasť, kde nemáme ešte dobrú úroveň. Mali by sme na tom ešte viac popracovať. No a už som hovorila aj pôsobenie malých a stredných podnikov. A to znamená, že chceme zabezpečiť to aj malé a stredné podniky. Boli súčasťou tých, ktorí môžu požiadať o prostriedky, pokiaľ ide o program učenského vzdelávania. A dostávam sa zase v poslednej časti. A tu ide o to, že musíme zabezpečiť to, aby všetky podniky mali rovnak, zabezpečený rovnaký prístup k týmto projektom a ide o potrebnú podporu, ktorú môžeme poskytnúť v rámci projektu. Musíme zabezpečiť aj to, aby malé podniky mali tiež prístup k učňovskému vzdelávaniu a budúcim pracovníkom. A pokiaľ ide o pilotný projekt o učňovskom vzdelávaní, Tam umožníme napríklad e, podporu aj jazykového vzdelávania a tam e, jednoducho, pokiaľ ide o učňovské vzdelávanie, sú tam takéto možnosti, neviem rozlišovať medzi malými a veľký, veľkými podnikmi, takže rozhodne zabezpečíme prístupe pre malé stredné podniky. No a potom, pokiaľ identifikácie špecifický sektor, nechceme vylúčiť jeden sektor, tak to od začiatku. Čakáme teda návrhy a samozrejme našim cieľom je mať dobré projekty, ktoré sa môžu týkať akokoľvek sektoru. Myslím si, že sú tu veľké možnosti, aby sa rozpracovali v akomkoľvek sektore. Nemáme tu nejako dopredu e, zadefinované nejaké výluky sektorov alebo nejaké sektory, ktoré by sme uprednostnili. Ochrana pracovného trhu pre ľudí so zdravotným postihnutím. Myslím si, že nové politiky sa usilujú implementovať e, princíp nediskriminácie ľudí so zdravotnými postihnutiami na horizontálnej úrovni. Akceptujeme návrhy, ktoré by zamedzili exklúzii ľudí so zdravotným postihnutím na účasti z projektov. Takže toto je princíp novej úrovni, na ktorej samozrejme je vyčlenené aj prostriedky z európskeho rozpočtu. Čo sa týka európskej úrovne a opatrení, ktoré boli prijaté, ten vývoj po roku 2013, kedy bola vytvorená e, táto iniciatíva so 6,5 miliardami e, eur tak to bolo veľmi populárne v členských štátoch. E, vydali sme naše prvé posunenie, akým spôsobom tieto iniciatívy môžu byť implementované a členské e, štáty e, alukujú tento výsledok predovšetkým na iniciatívu podpory zamestnanosti mladých, avšak E, implementácia toh, tejto iniciatívy prešla mnohými e, zmenami. Rovnako ako v makroekonomických sektoroch z počiatku, e, iniciatíva zamestnanosti mladých bola riadená v členských štátoch prostredníctvom regionov, kde nezamestnanosť mladých dosahovala viac ako 25 V roku 2015 sme už mali 15 opravnených Mhm. s takýmito regiónmi a iba 5 e, členských štátov e, nemá takéto región, ktorý by bol oprávnený. Takže sme zaznamenali aj pokles e, a myslím si, že naša intervencia zaznamenala veľmi pozitívny dopad a rozhodli sme sa, že No, alokujeme ďalších 1,2 miliardy e, eur. Napriek tomu no, ten problém ostáva naďalej veľmi akútny. Zameriavame sa na jedno z odporúčaní sociálneho balíčka v roku 2013, ktoré sa týkalo starších ľudí ale takisto aj v rámci Európskeho sociálneho fondu, v rámci špecifickej investičnej priority, e, ktorá sa týka aktívneho starnutia a ktorá sa snaží udržať aj starnúcich ľudí na trhu práce a ktorá im dáva možnosť e, vykonávať také funkcie a pozície, ktoré sú vhodné a primerané ich situácii. Pretože myslíme si, že starší ľudia sú veľkým prínosom v tom zmysle, že majú veľa skúseností a môžu významnou mierou prispieť. Samozrejme, existujú aktivity v niektorých členských štátoch, ktorí majú zahrnúť starších ľudí e, v prácach, e, ktoré nie sú na plný úvezok, alebo v denných aktivitách, ktoré sú vhodné a primerané ich e, situácii alebo tá pozícia, ktoré si vyžadujú veľké skúsenosti. A samozrejme v rámci e, fondu pre najchudobnejších a členské štáty, e, ktoré neimplementujú e, program sociálnej exkluzie v troch z týchto členských štátoch sa tá podpora potom koncentruje na starších ľudí a snažia sa im zariadiť taký život, ktorý by bol primeraný a dôstojný ich veku a pozícii. Hovoríme ale aj o migrantoch, mobility a o obmedzenom množstve finančných prostriedkov. Avšak e, považujeme tieto pilotné projekty za testovaciu e, oblasť. Snažíme sa zistiť, aké modely môžeme rozvíjať a nemyslíme si, že takéto množstva peňazí pomôžu prekonať tieto problémy všade a naozaj neočakávame, e, že tie výsledky e, budú, sa, respektíve sa dostavia všade v Európskej únii s takýmto obmedzeným množstvom e, prostriedkov. Súhlasím s predrečníkom, že bolo veľmi náročné príjme členské štáty, aby prijali garancie pre mladých ľudí, ale videli sme, že teraz sa implementuje nové politiky mladých a vytvárajú sa nové partnerstvá e, na vývoj e, politiky pre mladých. A vnímame rozvoj sociálnych služieb ako kľúčový bod. A samozrejme, snažíme sa predovšetkým aj zaangažovať aj mladých ľudí, e, ku ktorým sa ťažko dostávame. Je tu množstvo organizácií, mládežnických organizácií, e, ktoré propagujú iniciatívu zamestnania mladých a e, takisto aj garancie pre mladých. Je to samozrejme veľmi veľká zmena v tom, ako pristupujeme k mladým ľuďom. Ako som spomenula, snažili sme sa urobiť sociálnych partnerov významným prvkom e, tohto projektu. E, snažíme sa publikovať e, také projekty, ktoré naše generálne riaditeľstva implementujú a viesť dialog s partnermi. Organizujeme konferencie, ako aj stretnutia so sociálnymi partnermi, a myslím si, že máme k dispozícii aj e, rozličné fóra, kde hovoríme e, o tom, čo je k dispozícii na úrovni členských štátov. Takže snažíme sa ich e, nabadať k tomu, aby boli súčasťou e, e, projektov. Samozrejme, toto je jeden zo základných predpokladov e, európskej mobility a samozrejme ľudia by mali byť ocenení za tie úsilia, ktoré e, príjmajú a ktoré vykonávajú. E, snažíme sa nepreferovať tie návrhy alebo spoločnosti, ktoré sa uchádzajú o projekty a pritom nedodržiavajú e, pravidla. Chceme, aby tieto pravidla dodržiavali všetci rovnako. Samozrejme, snažíme sa e, predovšetkým zabezpečiť to, že všetky pravidlá sú dodržiavané tak pri žiadosti a podávaní žiadosti o projekt, ako aj pri jeho implementácii Eh, pretože nechceme nejakým spôsobom preferovať alebo eh, zaangažovať ľudí, ktorí nedodržiavajú eh, pravidlá. Neustále sa snažíme zjednodušovať tento proces a samozrejme pozrieť sa aj na právne kritéria projektu a samozrejme niektoré tie procesy sú stále náročné, ako je napríklad proces výberu a my sa ho snažíme zjednodušiť čo do najväčšej možnej miery. Myslím si, že tie príležitosti, ktoré prichádzajú v oblasti učňovského vzdelávania a pracovnej e, mobility, predovšetkým pre ľudí, ktorí odchádzajú do zahraničia, tak je to niečo, čo vychádza v ústrety aj v národnej e, situácii. Myslím si, že som prešla pomerne detálnym spôsobom jednotlivými otázkami, takže ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne. Bolo tu niekoľko otázok a a vypočuli sme si z vašej strany aj mnohé odpovede. Myslím si, že je to pre nás dobré cvičenie. A takisto nás to privádza a poukazuje na rozličné aspekty tejto iniciatíve. Čo sa týka teraz časového rozhovoru, správa s jednotlivými sekciami všeobecného rozpočtu, tak tam je lehota 25. apríla na zasielanie a podávanie návrhov na predkladanie prípravných akcií. Každopádne e, celý tento časový rozvrh s lehotami e, vám bude zaslaný e-mailom, pretože je tu veľmi veľa lehôd a nechcem teraz stráviť príliš veľa času tým, že sa budeme rozprávať o časových rozvrhoch. Takže ďakujem vám veľmi pekne za vaše odpovede. A teraz e, prejdeme na ďalší bod našeho programu je to návrh stanoviska o posilnení pozície žien v oblasti hospodárstva. A teraz má slovo spravodajkyňa pani Tania González Peňaz. Ďakujem veľmi pekne. Toto je iniciatíva výboru FAM a samozrejme e, výbor po, požiadaný o stanovisko je aj výbor EMPL a snažíme sa nájsť synergie predovšetkým na národných úrovniach a podporu e, tomuto návrhu nadväznosti na e, iniciatívu e, Spojených národov. Avšak toto je veľmi aktuálna téma tak na európskej, ako aj medzinárodnej úrovni. Posilnenie pozície žien neustále čelí problémami v rozličných formách pričom sa naráža na bariéry. Je to veľmi komplexná vzájomná závislosť týchto prekážok, ktoré sa prelínajú a v konečnom dôsledku vyústiu do situácií, ktoré spôsobujú nerovnosť. To je iba taký základný prehľad situácie. E, je tu 8 zásadných bodov, ktoré by sme mali mať e, na pamäti e, v súvislosti s posilnením pozície žien tak v súkromnom, ako aj verejnom sektore. Samozrejme, tým prvým eh, eh, kritériom je rovnaká pláca za rovnakú eh, prácu. Samozrejme, potom netypické formy zamestnávania práce na čiastočný úvezok, ktorý, kde pracuje viac žien. Po tretie, chceme eliminovať segregáciu a zaangažovať ženy eh, v rovnakej a rovnej participácii. A takisto chceme, aby aj rovnakým spôsobom muži ako aj ženy eh, sa podielali na pracovnom a trhu a vzdelávacom trhu. Je tu niekoľko pravidiel, respektíve opatrení, ktoré majú vyvážiť situáciu e, s nerovnosťou, ktoré sú dané historicky ako feminizované formy e, práce nie sú e, neviditeľné, ako napríklad domáce práce. Tieto sektory by sa zasluhujú lepšiu viditeľnosť. Ďalším bodom je, že musíme predchádzať diskriminácii zamestnankyň vo verejnom a súkromnom sektore. A takisto musíme vyriešiť problémy líderstva, ktoré umožňujú ženám pristupovať do pozícií, do vedúcich pozícií a takisto posilniť úlohu kolektívneho vyjednáňania a posilniť procesy na úrovni európskej úrovni, ktoré by umožnili ženám mať e, prístup do rozhodovacích pozícií. No a potom e, v neposlednom rade Posilnenie hospodárskeho postavenia žien bude možné, pokiaľ nebude možné, pokiaľ muži a ženy nebudú rovnakým spôsobom e, zdieľať zodpovednosť e, za e, ich úlohu opatrovateľov a e, poskytovateľov starostlivosti. Takže toto je, sú sociálne, hospodárske a politické aspekty, e, ktoré vytvárajú prekážky a ktoré stále existujú. Tak veľmi rada si vypočujem e, vaše stanoviská, samozrejme od všetkých tieňových e, spravodajcov a samozrejme od členov výboru. Ďakujem veľmi pekne. Pani Ribeiro z EPP. Budem hovoriť tentokrát po anglicky. preto po anglicky, pretože nahrádzam tieňového e, spravodajcu e, pani Agnešku Kozlovsku-Rajevič. Nie som si istá, ako sa správne vyslovuje meno. E, ona sa ospravedlňuje za to, že sa nemohla zúčastniť zasadnutia výboru EMPL a prezentuje pozíciu EPP k stanovisku o postavení žien v ekonomickej oblasti, v súkromných a verejných sektorov. Postavenie žien je kľúčové eh, tak eh, pre ženy a pre ich blahobyt, ale takisto aj pre inkluzivitu a eh, rast európskej ekonomiky. V súčasnosti vidíme veľmi významný vývoj v tejto oblasti. Na ostatnom válnom zasadnutí OSN výboru CEDAV hovorilo o významných posunoch a takisto aj e, na výbore e, e, FAM sa hovorilo o legislatívnych a nelegislatívnych prostriedkoch. Je preto veľmi dôležité, že výbor EMPL a Európsky parlament stanoví jasné ciele pre zlepšenie postavenia žien, ktoré je možné dosiahnuť na úrovni EÚ. Čo sa týka stanoviska EPP, by chcelo zdôrazniť Eh, prínosy eh, zlepšenia postavenia žien a eh, lepšej rovnosti medzi mužmi a ženami. Toto nie je iba marginálna záležitosť alebo iba výzva pre ženy. Je to hospodárska príležitosť, ktorá má možnosť prispieť k lepšej inkluzivite a raste. Takisto tieňová spravodajkňa by chcela poukázať na lepšiu implementáciu existujúcich nariadení proti diskriminácii, kde praktická implementácia zákonov by mohla situáciu zlepšiť. Je tu tendencia navrhovať nové zákony, ale dokonca aj tá najlepšia legislatíva nebude nič platná, pokiaľ nebude vynúcovaná v plnej miere. Po tretie, a e, e, vzhľadom na to, že toto je stanovisko výboru EMPL, e, tieňová spravodajkyňa by chcela predložiť aj záležitosť domácich pracovníkov, kde by sme mali na, navrhnúť také riešenia, v oblasti nedeklarovanej e, práce, ktoré sú kľúčové pre život rodín. E, Tieňová spravodajkynia sa teší na spoluprácu so spravodajkyňou a ostatnými tieňovými spravodajcami a teší sa na príležitosti a pozitívne riešenia, ktoré môžu zlepšiť po hospodárske postavenia žien v spoločnosti. Ďakujeme za SND, e, Ďakujem veľmi pekne. Ja tu takisto zastupujem pani Mia Petru Kumpulu Natri, ktorá tu bohužiaľ nemôže byť a použijem jej poznámky. Myslím si, že pre nás je nesmierne dôležité, že Európsky inštitút e, rodovej rovnosti hovorí, že od tohto marca, že zlepšenia v tejto oblasti by viedli k vytvoreniu dodatočných 10,5 milióna pracovných miest, viedli by navýšeniu európskeho HDP o 6 percentuálnych bodov až 9 percentuálnych bodov. A to je iba počiarkuje to, akým veľkým prínosom sú ženy pri pracovný trh. Myslím si, že pre nás, že jeden z tých najdôležitejších eh, aspektov, ako dostať eh, matky na eh, pracovný trh je zlepšenie rovnovážnosti pracovného a súkromného život, eh, života a zabezpečiť samozrejme dostupnosť eh, služieb starostlivosti o ženy, pretože bez nich ženy nie sú veľmi schopné pracovať mm, v prostredí inom, ako je ich domov. Takže záležitosti ako lepšie zosúladenie pracovného a súkromného života a a samozrejme materská dovolenka by mala byť garantovaná pre všetkých ako rodičovská dovolenka. E, čo je takisto potrebné, je integrovať ženy plne na e, pracovný trh. Ale to samozrejme zahrňa aj e, tréning, školenia a vo forme celoživotného vzdelávania, zlepšovanie ich schopností v digitálnej oblasti a samozrejme poskytnúť aj podporu nájdenia si e, práce. E, pretože e, aj keď to nemusí byť vždy práca s počítačom, vždy sa vyžadujú na pracovných miestach digitálne schopnosti. Takže musíme dať ženám možnosť pracovať vo všetkých odvetviach. A to znamená, že ženy sú potrebné vo vedecko-technických oblastiach, ktoré sa častokrát vnímajú ako veľmi maskulínny svet, avšak e, tento prístup sa musí veľmi rýchlo zmeniť. A takisto sa vyžaduje viac e, študentiek, aby mohli preukázať svoj potenciál v tejto oblasti. Ďalej je tu integrácia žien na rozličných úrovniach eh, s rozličným eh, kvalitami, a takisto neformálnymi a formálnymi zručnosťami, ktoré sú čoraz dôležitejšie pre nový pracovný trh. A eh, ľudia častokrát sa učia za pochodu, predovšetkým v digitálnych oblasti. Avšak eh, málo kto si môže dovoliť sedieť na prednáške v škole. Eh, takže prax je dobrým spôsobom, ako získať tieto nové eh, zručnosti. No a samozrejme, je tu potrebná aj pomoc pri integrácii do pracovne, na trh práce. Myslíme si, že môžeme a mali by sme posilniť tieto cesty. No a v neposlednom rade e, rovnosť v pracovnom živote je niečo, e, o čo sme sa snažili e, toľko desaťročí. Rozdiely v odmeňovaní sú známe že nám vo všetkých európskych krajinách a rovnosť v odmeňovaní je niečo, na čo sa musíme sústrediť a to veľmi otvorene a transparentne. Európska únia eh, by mohla urobiť obrovskú investíciu a nemyslím iba eh, investíciu do finančného odmeňovania pri podpore eh, podnikateliek v startupovej fáze využiť FC a štrukturálne fondy aby boli menej byrokratické a viac flexibilné. Ďakujem pekne, pán Gerike. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za eh, túto tému. Zrovnoprávnenie pre mňa je takým nebezpečným pojmom, pretože skutočne existuje rovnosť. Ja si myslím, že sú tu centrálne rozdiely medzi mužmi a ženami a keď tieto nebudeme zohľadňovať, tak vlastne budú sa opakované spoločnosti opakovať to, že vypadne jedna celá časť spoločnosti matky. Matky poskytujú veľmi veľa a vlastne vidíme to aj vtedy, keď sa pozrieme na to, ako sú platené. V Nemecku napríklad máme deti, o ktoré sa treba starať, tak napríklad tie deti, o ktoré sa starajú, e, e, napríklad opatrovateľia, rodičia, opatrovateľia, títo dostávajú platy alebo peniaze za to, že sa starajú o deti. Napríklad e, v prípade výchovy detí napríklad máme taký terminus ako je rodičovská dovolenka. Ja mám napríklad 7 detí a keď my máme dovolenku, tak to znamená, že veľa pracujeme a vlastne sme zanepráznení. O dovolenke samozrejme nemôžeme hovoriť. Človek sa síce teší zo svojich detí, ale samozrejme iba keď sa potom pozrie dozadu na nahrávky a videá a fotky z minulosti, jednoducho veľmi veľa o čo, človek oveľa tu prichádza, pretože musí jednoducho pracovať. Zdá sa, že tu neporovnávame správne veci, pretože muži a ženy, pokiaľ ide o tú priepas, ktorú tu máme, alebo rozdíly, to je na úrovni zhruba 20 Ak sa však pozrieme na bezdetné, bezdetných rodičov, a tu bohužiaľ musíme zasa dať do popredia matky, pretože matky sú tie hlavné zodpovedné, keď napríklad pozrieme na bezdetných a tam je rozdiel zhruba 40%. A ja si myslím, že týchto dodatočných 20%, o tie sa musíme postarať. A ja si myslím, že teraz nikto, kto nemá deti, nepovie, že na čo máš teda deti, ale samozrejme to je vlastne východisko pri našich sociálnych zákonoch. Práve som to počul napríklad, že obi rodičia na pracovnom na no, trhu, na trhu práce. Keď napríklad majú sú staršie deti, že majú ísť do práce. Napríklad vo väčšine miest, vo väčšine krajín Európskej únie je to tak, že sa tu podporuje výchova zo strany niekoho, kto nepatrí do rodiny. To znamená, platí sa niečo, čo sa očakáva od rodičov, ale neumožňujeme im to. Mali by sme zmeniť spôsob zmyšľania. Potrebujeme pre rodičov možnosť voľby, ktorá vyjadri, že ja môžem s určitou sumou zostať doma, ale môžem to samozrejme aj investovať do toho, že niekto sa bude o deti starať. Myslím si, že hospodárstvo sa musí sústrediť na, na to, aké majú postavenie matky. Potrebujeme rodinné centra, ktoré budú pos, poskytovať pomoc, ktoré budú zabezpečovať Verte mi, že ak to urobíme, tak budeme oveľa produktívnejší a budeme sa lepšie rozvíjať. Celková spoločnosť s prácou bude oveľa lepšia. A ja som rozvinul termín mompreneurs, keď je niekto samostatne zamestnaný alebo neskôr sa zamestná, tak má dodatočné záväzky a zároveň už počas materskej je vlastne mimo toho pracovného cyklu, tak už sa nemôže do tej siete dostať a a je to skutočne veľmi náročné, ako sa k tomu dostať. takýmto spôsobom vlastne dochádzame aj do toho, do, k tomu problému tej priepasy, pokiaľ ide o rozdiely v platoch. A vlastne takýmto spôsobom musíme sústrediť hospodárstvo práve na platovú rovnosť. To sa ešte nikdy nepodarilo urobiť, ak by sme zohľadnili aj otázku rodičov. Takže ďakujem pekne za ten časový priestor. Ďakujem pekne, pán Selimovič. Ďakujem pekne, pán predseda. Dovolte mi sa najprv poďakovať spravodajkyni za návrh spravodliska. Podľa mňa je to dobrý základ pre prácu. Podľa nedávneho eurobarometra 76 európskych Európanov si myslí, že riešenie nerovnosti medzi mužmi a ženami by malo byť prioritou Európskej únie. 91% takisto súhlasí s tým, že riešenie nerovnosti medzi mužmi a ženami je potrebné na to, aby sme vytvorili e, spravodlivejšiu spoločnosť. To znamená, ak chcete urobiť niečo v tej oblasti, aby občania to podporili, ja si myslím, že to je pre nich dôležité, tak urobte niečo v tejto oblasti. Chcem povedať, že Európska urobila pokrok v forme krok za krokom, postupný, ale ak budeme postupovať týmto tempom, tak bude skutočne trvať celé roky, pokým sa dostaneme niekam. Tie problémy tu sú a pokrok v tejto oblasti ešte stále je, aj pokiaľ ide o rozdiely v zamestnanosti. Sme ešte veľmi vzdialení, pokiaľ ide o dosiahnutie rovnosti takých oblastí ako napríklad účasť na trhu s prácou, alebo hospodárska nezávislosť, alebo lepšie eh, penzie a tak ďalej a tak ďalej. Uvediem pár príkladov. Rodové rozdiely v platoch sú na úrovni 17 v priemere v Európskej únii, ale sú tu veľké rozdiely medzi členskými štátmi, ako oni to vypočítavajú a kde sa vlastne dopracujú. A akokoľvek sa to vypočíta, tak vlastne tu je rozdiel v penziách, ten je strašný, ten je až 39-percentný. 39-percentný rozdiel v platoch. Ďalší príklad, v, Euró- v Európe 60% nových e, diplomovaných sú ženy a iba 24% žien je v dozorných radách alebo výkonných radách. A pod, stále sa podsedňuje otázka domácej práce. Ja si myslím, že je dôležité podporiť hospodárskú nezávislosť, ktorá je základným predpokladom pre európskych občanov na to, aby mohli uplatniť kontrolu a robiť slobodné voľby vo svojich životoch. Väčšia rovnosť medzi mužmi a ženami to je na prospech spoločnosti a to kľúčové, predovšetkým, ak chcete napríklad zaznamenať rast zamestnanosti alebo hospodárskú obnovu. Myslím si, že celkové kľúčové body v tom návrhu sú dobré a súhlasím s nimi ale chcel by som uviezť niektoré pripomienky na to, aby sa tento text mohol aj z liberálneho hľadiska obohatiť. Pokiaľ ide o odsek 2, myslím si, že by mal byť napísaný v ambicioznejšom duchu, pretože treba podporovať eh, blahobyt žien a táto, tento, toto vyjadrenie môže byť interpretované rôznym spôsobom. Treba skôr podporiť rovnosť medzi mužmi a ženami, pretože vlastne snaha dosiahnuť rovnosť, to je to, čo je ukotvené aj v zmluvách. Takisto by som chcel, aby v tomto odseku bolo spomenuté, že aby tam bola spomienka, pokiaľ ide o otvorenosť v trhu pre flexibilitu s pracovným časom. A takisto mi v texte chýbajú veľké výzvy, ktoré, ktorým musia napríklad čeliť ženy podnikateľky. Treba urobiť kroky na to, aby sa podporili, ako napríklad pokiaľ ide o prístup k financiám, informáciám, vzdelávaniu, k sieťam pre hospodárske účely a zlučovania potrieb rodiny a pracovného života. Pochválim ešte jeden bod. Pochválim teda to, akom duchu je napísaná celá správa. My však predložíme pozmeňujúce návrhy a takisto viac obohatíme tú liberálnu perspektívu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za zelených, pani Stan- Ždanoka. Ďakujem pekne. Ja tu nahrádzam zelených, pani Moniku Vana. Tieňová spravodajkynia dnes nemohla prísť a požiadala ma, aby som sa poďakovala pani Tane González Penes za jej návrh stanoviska a takisto to, že treba povedať, že súhlasíme s jej prístupom vo všeobecnosti, avšak by sme chceli posilniť niektoré body, berúc do úvahy naše stanoviska v rámci zelenej politiky, že hospodárske osamostatnenie žien je jedným z kľúčových milníkov pre rodovú rovnosť a preto predložíme pozmenujúce návrhy, ktoré sa budú sústrediť na význam práce a budú začlenovať obsahovať aj prvky týkajúce sa nielen materskej, ale aj otcovskej dovolenky. My vieme, že komisia predloží takisto novú smernicu, ktorá sa bude týkať práve tejto otázky. A takisto nesmieme zabúdať na to, že tu boli tie úsporné opatrenia v minulosti, Ja viem, že nie všetky politické skupiny sa k tomu vyjadrujú rovnako, ale my chceme povedať, že my vnímame tie hospodárske e, škrty a úspory, ktoré tu v nedávnej dobe boli vnímané veľmi negatívne. Treba však zúrazniť aj úlohu verejných služieb v tomto kontexte. Takže toto sú tie naše myšlienky, ktoré by sme chceli predložiť a pod, podložiť formou pozmeňujúcich návrhov. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán Marta za ENR, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, budem stručný, pretože vidím, že ste trochu povolili ten časový harmonogram. Pokiaľ ide o hospodárskú emancipáciu žien v súkromnom a verejnom sektore Európskej únii, zastávame názor, že až 80 žien nielenže v súčasnosti sú nútené, aby išli pracovať v našej spoločnosti konzumnej, ktorú máme, pretože v našej spoločnosti bohužiaľ treba mať dva príjmy na to, aby človek mohol, aby rodina mohla slušne sa postarať o domácnosť nie len teda, že sú tie ženy nútené, ale je to ešte horšie. Myslíme si, že 70-80% žien, nehovorím tu teraz o tých 20 ženách, ktoré sú úžasné a podarilo sa im uspieť, nie len, že teda sú nútené, ale sú dokonca vykoristované tieto ženy. Sú vykoristované na úrovni čiastkového zárobku v oblasti čistenia, upratovania alebo dostávajú jednoducho e, zlé platy 500-600 eur mesačne, alebo dokonca im ani neumožníme e, sa držať časového harmonogramu. To znamená, musia ísť pracovať, potom sú vykoristované a ešte im napríklad v pondelok ráno oznámime, že musia pracovať. Musia sa postarať o seba, o svoje deti, o domácnosť, o svoje prázdniny. To znamená, ich život je absolútne ne, neexistujúci. A všetko vlastne ide týmto smerom. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, takže vypočuli sme si spravodajcov a tenových spravodajcov a teraz zatvorím zoznam prihlásených. Mám ešte pár poslancov, ktorí sa prihlásili. Navrujem, nech sa páči, máte do minúty Sofia Ribera. Ďakujem veľmi pekne, budem hovoriť po portugalsky. Takže pár bodov, ktoré sa týkajú tejto správy. Poprvé, pokiaľ ide o vývoj na trhu práce, pokiaľ ide o najbližšie obdobie, zdá sa, že tu bude stále väčšia, pod, stále väčšia potreba ovládať technológie, pokiaľ ide o zvládanie šien vo vyššom vzdelávaní, napríklad v oblasti Portugalska sa nedieje v oblasti technológie. Ak my nebudeme sa sústrediť práve na vzdelávanie detí a e, teda deti z tejto oblasti, predovšetkým pokiaľ ide o umelú inteligenciu, tak vlastne v strednodobom hľadisku uvidíme, že tu bude skutočne ešte väčší rozdiel medzi platmi, medzi mužmi a ženami. A pokiaľ ide o zlúčenie súkromného a pracovného života, treba si uvedomiť, že je tu aj zodpovednosť, ktorú majú otcovia, to znamená muži. Treba jednoducho povedať, že je veľmi dôležité, aby členské štáty mohli umožniť aj mužom zobrať si napríklad otcovskú dovolenku, aby napríklad potom sa páry mohli skutočne slobodne rozhodnúť, že kto bude novonarodenému sa venovať. A kto bude vzdelávať malé deti. Nemusia to byť vždy matky, ktoré sú takýmto spôsobom sa od nich očakáva, že obetujú svoju kariéru. Ja si myslím, že v tejto oblasti musí byť určitá rovnosť, pokiaľ ide o starostlivosť o novonarodených. A po tretie, veľmi dôležitá otázka, pokiaľ ide o pracovný čas a takisto aj flexibilita v pracovnom čase na to, aby rodičia mohli stráviť viac času so svojimi deťmi. My vieme, že častokrát sú to práve ženy, ktoré musia ísť vyzdvihnúť dieťa do školy, častokrát a ktoré teda musia sa vzdať svojej pracovnej kariéry a je to oveľa častejšie ako v prípade mužov. Áno, pokiaľ ide zlúčenie súkromného pracovného života, to je oveľa ťažšie pre ženy. Prečo? Pretože treba spustiť mm, politiku starostlivosti o malé deti v tých prípadoch, kde rodičia nemôžu ísť z práce skôr, na to, aby mohli vyzvihnúť deti zo školy. To znamená pre všetky týchto rodičov, ktorí nemôžu o štvrtej pobede opustiť prácu, musí tu byť jednoducho zabezpečená nejaká družina alebo niečo. A treba takisto zobrať do úvahy aj to, že ten, kto sa stará o dieťa, vlastne vykonáva prácu. Nielen pokiaľ ide o rodičov, ale pokiaľ ide o starých rodičov. To znamená, treba uznať tieto formy práce, ktoré častokrát musia realizovať práve ženy. To znamená, treba revalorizovať túto formu práce tých, ktorí sa starajú o deti a treba takisto urobiť všetko preto, aby títo ľudia mali eh, sociálne poplatky, príplatky za to, že sa starajú o deti aby jednoducho takýmto spôsobom mali zabezpečený zdravotnícky systém a tak ďalej. Nech sa páči, pán Gutierrez Prieto, máte dve minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Myslím si, že je to veľmi dôležité. Hovoríme tu o, o zlepšení hospodárskej situácie Žena musíme si uvedomiť, že je veľmi potrebné jednoducho vzdelávať, pre všetkým pokladie hodnoty, pretože táto potreba, o ktorej tu teraz hovoríme, na jednej vlastne tu hovoríme o tých príčinách, ktoré sú napríklad naša spoločnosť si myslí, že e, ženy a muži nie sú e, rovnakí, alebo nie je tu nejaká rovnosť. A zdá sa, že už u mladých ľuďoch vlastne vzniká ten pocit mačizmu a tie stereotypy, ktoré sa v podstatných rokoch snažíme e, vykoreniť. A predsa len tento systém pokračuje ďalej, ale my musíme pokračovať ďalej v vyhubovaní týchto príčin. Takisto je dôležité, aby sme v tej správe zdôraznili také otázky ako napríklad rodové násilie, alebo e, pretože tie otázky, ktoré s týmto súvisia aj s násilím, musíme sa snažiť to vykoreniť, pretože jednoducho je to práve to, čo ide upačným smerom ako to, čo sa v tejto správe snažíme. Myslím si, že je veľmi dôležité posilniť všetko to, čo sa snaží e, o podporu zlúčenia pracovného a súkromného života, na to, aby sa zmenil aj ten pracovný čas. Sú viaceré štúdie, ktoré boli urobené, že e, častokrát kratší pracovný čas umožní lepšie zlúčenie pracovného a, súkrom, a pracovného a súkromného života. Takýmto spôsobom vlastne z pohľadu sociálneho a rodinného sa potom tá situácia môže oveľa zlepšiť. Takisto aj pokiaľ ide o dovolenky materské a materské to vôbec nie sú dovolenky, ako sa to povedalo je to skôr právo uplatniť si svoju možnosť starať sa o deti, takisto je to vlastne aj právo detí, aby sa o nich starali rodičia. Napríklad častokrát počúvam eh, vyjadrenia, ktoré nie sú dobré. Môžeme mať samozrejme fabriky, ktoré sa budú starať o deti, ale jednoducho zabúdame na to právo rodičov, ktoré majú, aby sa starali o svoje deti, ale takisto aj právo detí, aby sa o nich starali ich rodičia. Ja si myslím, že v rámci tohto sociálneho modelu v Európe ktorý sa snažíme takouto formou podporiť a chceme ho exportovať aj do iných častí sveta. Hovoríme o dôležitých otázkach, že jednoducho materská dovolenka nie je dostatočná. Nie zodpovedá to súčasnej situácie. Musí to byť zaplatené na 100% a musí to jednoducho obsahovať aj tú možnosť mater, otcovskej dovolenky na to, aby aj otec mal možnosť sa starať o svoje deti. Čo ma tu znepokojuje, sú tu tie určité negatíva, ktoré sú spomenuté vlastne v tej správe. Pokiaľ ide o ten nedostatok digitálnych zručností, doposiaľ sme jednoducho neboli schopní v posledných desaťročiach znížiť tie rozdiely, ktoré tu máme. Zdá sa, že každé desaťročia sa vlastne tie rozdiely iba prehlbujú a ja si myslím, že s digitalizáciou nám e, prichádzajú na jednej strane možnosti, ale na druhej strane sa tým prehlbujú aj tie rozdiely, ktoré tu máme. A na záver už iba toľko, Ďakujem pekne, pán profesor, že ste mi dali slovo. Treba sa pozrieť aj na ten, tú, tú dvojitú diskrimináciu. Máme tu ženy učečenky a takisto aj ženy vo vidieckých priestoroch, pretože vlastne tento dvojaký typ diskriminácie, to je taký reťazec, ktorý vlastne sa vlečie tým, tou sociálnou oblasťou. Musíme v tejto oblasti niečo urobiť na to, aby sa hospodárska situácia žen v týchto oblastiach zlepšila. Ďakujem pekne. Pán Marta, máte dve minúty. Ďakujem pekne. Chcel by som sa poďakovať spravodajkyni za vynikajúcu prácu. Pár úvah teda z mojej strany. Ja som otec, ktorý má mladé dieťa a keď som išiel pracovať do Európskeho parlamentu, tak som vlastne chcel žiadať e, otcovskú dovolenku, ale bolo mi povedané, že poslanci nemajú otcovskú dovolenku. Takže zdá sa, že my musíme v tejto oblasti takisto byť určitým predvojom. Nie je tu plná emancipácia ekonomická bez nejakej kultúrnej alebo sociálnej emancipácie. Treba jednoducho prelomiť tabu a kliše a to sa deje práve formou vzdelávania. Ktorý muž, ktorý je tu v tejto miestnosti alebo aj inde, vlastne sa pýta túto, sa ho pýtali túto otázku pri za, prohovor do zamestnania. Pýtali sa ho, Pýtali sa ho niekedy, že či dokáže zlúčiť pracovný a súkromný život, rodinný život. Avšak toto je otázka, ktorá je úplne bežná v prípade žien. Prečo to je jednoducho zarážajúce? Napríklad pokiaľ ide o ten pracovný čas, to sme už spomínali. Takže sú tu viaceré problémy, ktoré súvisia s tým, že ženy častokrát musia robiť dve práce. Takisto to súvisia s tým hospodárským E, cyklom, ktorý si vyžaduje väčšiu flexibilitu pracovnú a tým pádom vlastne rodičia majú menej času pre e, svoje deti. Je to skutočne na prospech veci? Ide tu skutočne o bytostný záujem iba podnikov. Takže ja som skutočne súhlasím s tým, že treba sa sústrediť na riešenie týchto problémov, ale chcel by som povedať, že hospodárskú emancipáciu nedosiahneme bez toho, aby sme mali kultúrnu a občanskú emancipáciu. Ďakujem. Ďakujem. Ako posledný dostane slovo pani spravodajkyňa, pani González. Nech sa páči, máte dve minúty. <laughs> Eh, Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Ďakujem pekne všetkým za komentáre a návrhy. Myslím si, že celkovo to išlo pozitívnym smerom a v zásade, pokiaľ ide o tie vyjadrenia, išli identickým smerom, aby sme zjednodušili opatrenia v tejto oblasti. Takže by som chcela tiež zareagovať na tieto komentáre. Myslím si, že v mnohých veciach sa zhodneme. Pokiaľ ide o EPP a SAD, skonštatovali, že je dôležité aby sa meral príspevok žien k hospodárstvu. No a hovorilo sa o tom, že ženy vlastne môžu aj ďalším spôsobom prispieť a obohatiť našu ekonomiku a že aj to je dôležité merať. Myslím si, že sa hovorilo, že prostredníctvom drobného objemu investície je možné vytvoriť tisíce pracovných miest na úrovni EÚ. Potom sa spomínala skupina žien, ktoré pracujú v domácnosti. Potom sa hovorilo o informačných kampaniách, vzdelávaní, rovnom postavení. To sa spomínalo ako preventívne opatrenia, áno, s týmto súhlasím. Ide o to, že mnohé oblasti vzdelávania fungujú tak, že je tam prevaha žien, potom sú ale aj sektory, kde sa prevaha mužov, takže tým sa musíme zapodievať. Potom pokiaľ ide o e, starostlivosti, ktoré poskytujú ženy, alebo teda práca v domácnosti, to sú tak povedz také tie neviditeľné činnosti a práce, ktoré častokrát vykonávajú ženy, je dôležité to nejakým spôsobom oceniť. Takže toto boli komentáre, ktoré sa prejavili. Myslím si, že je dôležité zdôrazniť to, že všetci majú právo na starostlivosť a opatrovníctvo, zároveň by mali mať všetci právo to, túto starostlivosť a ponúkať. To sa nemá týkať iba žien, ale aj mužov, nemá sa týkať iba matiek, ale aj otcov. No a potom, pokiaľ ide o služby o verejnom záujme, bola to skupina zelených, ktorá to spomenula. Tu ide o služby, ktoré veľmi utrpeli v posledných rokoch, pokiaľ je úsporné opatrenia, tie sa veľmi zredukovali Takže je to tak a myslím si, že to je najdôležitejšie a na tiež rokovanie budeme na to pracovať. Ďakujem pekne, môžeme v našom programe ísť na ďalší bod. Ide tu o legitívne opatrenie na ochranu oznamovateľov konajúcich sa verejného zájem pri zohľadňovaní dôvodných informácií spoločnosti a verejných orgánov. Takže výbor gestorský je práve výbor Júri a hneď dostane slovo Sofia Ribeiro, ktorá tu nahrádza pánu Kasa. Nech sa páči, máte 3 minúty. Ďakujem pekne za slovo, keďže navrhuje nástupujem Davido Káza, budem hovoriť po anglicky. Pokiaľ ide o nášho spravodajcu, účelom tejto správy je, aby sme prispeli k práci výboru Júri pokryl legitímne opatrenia na ochranu oznamovateľov konajúcich vo verejnom záujme pri odhalovaní dôverných informácií spoločenstva verejných orgánov. Pokiaľ ide o návrh stanoviska, spravodajca snažil zamerať na dosah, ktorý majú títo oznamovateľ, pokiaľ ide o predchádzanie eh, korupcie a zneužívaniu, predovšetkým vo verejnom záujme, pokiaľ verejné orgány. David Kaza hovorí, že je dôležité vnímiť, zmeniť aj vnímanie verejnosti, pokiaľ ide o oznamovateľov toto je veľmi dôležité ako mechanizmus časnej výstrahy, ktorý môže predísť zneužívaniu situácie ako aj korupcii a vyžaduje si e, dohľad verejnosti, pokiaľ ide o verejných aktérov. Toto je veľmi dôležité z hľadiska vykonávať demokratické, demokratické bezpečnosti. Pokiaľ ide o prieskum Eurobarometra z roku 2014, ukázalo sa, so, že jeden z troch občanov poukázali na to, že nedostatočná ochrana oznamovateľov bráni tomu, aby vlastne občania hlásili e, takéto prípady zneužívania. Preto si myslím, že je dôležité prijať opatrenia, ktoré budú chrániť takýchto pracovníkov, ktorí e, budú oznamovať tieto skutočnosti. A je dôležité chrániť pred akým, akýmikoľvek e, trestnými opatreniami alebo sankciami, kde by napríklad mohlo ísť nejaké Eh, odplatné opatrenie strany kolegov alebo bráni v kariérnom rozvoji. Takže to sú opatrenia, ktoré sa musia rozpracovať, je to ešte podotknúť, že pokiaľ ochranu oznamovateľov, to je prístup, ktorý sa uznal v rámci medzinárodných nástrojov, avšak sú tu veľké rozdiely medzi jednotlivými členskými štátmi. Niektoré členské štáty ešte stále nemajú žiadnu legislatívu v tejto oblasti. Korupcia je veľmi závažný problém v súčasnosti a je rozšírená na celom svete. To potvrdila aj aféra Panama Papers. Takže má to negatívne vplyvy na občanov, na dotknuté štáty, zároveň to bráni inkluzívnemu hospodárskému rozvoju, obchádzajú sa to pravidlá, ako aj e, pravidlá v oblasti zamestnávania, ktoré slúžia na ochranu občanov v danej krajine a na pracovisku a môže to dokonca viesť e, k prekárnym pracovným miestam, zhoršiť e, životné podmienky občanov. Takže, aby som to zhrnula, David Kaza chce zdôrazniť to, že musíme myslieť na to, že nie všetci oznamovateľia konajú v dobrej viere a takáto osoba mala byť e, brána na zodpovednosť za prípadné nejaké odplatné opatrenie, ktoré chce vykonať, alebo pokiaľ ide o hovárenie. Ďakujem pekne, Lota, pre pozmeňte návrh 26. apríl. Teraz zostanú slovo, tenevý spravodajcov na 2 minút, takže dnes eh, Junger zastupuje kolegu Balasa. Ďakujem pekne, pán predseda. Takže pán Balas sa chce najprv ospravedlniť za to, že sa žiaľ nemôže zúčastniť tohoto rokovania, pokiaľ ide o výmenu názorov, pokiaľ návrh stanoviska. Chce sa poďakovať pánovi Kázovi za jeho návrh. Chcel by zdôrazniť to, že v poslednom desaťročí oznamovateľ zohrali veľmi dôležitú úlohu, pokiaľ ide o zverejňovanie informácií, ktoré sa týkali dôležitých škandálov, ktoré súvisia s korupciou alebo rozličnými postupmi finančných spoločností, ale aj nadarných spoločností, ktoré obchádzali vnútroštátnu alebo európsku legislatívu. Je toho názor, že pokiaľ stanovisko EMPO Malo by sa to vnímať ako príležitosť na vyslanie silného signálu smerom k Európskej komisie ako členským štátom, aby sa vytvoril právny rámec, ktorý zabezpečí istú mieru ochrany pre takýchto oznamovateľov v kontexte ich profesionálnych aktivít. V tomto zmysle veľký počet zainteresovaných subjektov a organizácií prijali usmernenia a opatrenia, ktoré sa môžu využiť na to, aby sa vytvoril európsky právny štatút, ktorý by ochraňoval oznamovateľov a zároveň by chcel v tomto zmysle zdôrazniť určité prvky, tak ako vlastne uvedol spravodajca, ide o ochranu pred akokoľvek odplatou alebo diskrimináciou, to sa musí zabezpečiť na pracovisku. Pokiaľ nejaké sankcie, zvýšenie pracovnej záťaže, alebo vyhrážanie sa, alebo pre, presunutie na iné miesto tohto pracovníka. Pokiaľ ide o ochranu oznamovateľov, sa to má zabezpečiť, ak sa nepreukáže, že takéto dálne informácie sú nesprávne, pokiaľ ide pravidla, ktoré sa týkajú ochrany oznamateľov a jeho rodinných príslušníkov, aj to by sa malo zabezpečiť, pre všetkým, ak ide o ohrozenie ich života. No a napokon, pán Balas by chcel ešte zdôrazniť to, že by to mali byť mechanizm podávania správ na pracovisku a zároveň tu ide aj regulatórne orgány, ak zverejnenie informácií nebude možné alebo praxe realizovateľné, v takom prípade by sme sa mali zamyslieť nad tým, či sa nemali nejaký nezávislý orgán EÚ, ktorý mohol vyšetriť kvalitu informácií, ktoré boli oznámené potenciálnym oznamovateľom preto ombudsman by mohol mať e, túto dotočnú zodpovednosť, aby slúžil ako špecializovaná agentúra, ktorá by sa mohla zapodievať takýmito relevantným priepomným oznamovania. E. Nikto tu nie je za ostatné politické skupiny, takže dostane slovo pani Bojlan Zagova, nech sa páči. Dve minúty. Uh, you, chair, Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Ďakujem pekne za tú možnosť, že môžeme o tomto pohovoriť. Pokiaľ ide o oznamovanie, áno, to je asi najefektívnejší spôsob, ako predísť protiprávnemu konaniu nesprávnemu postupu, pokiaľ je prípady korupcie, podvodov, sexuálne znižovanie detí, to sú nám známe udalosti, pokiaľ ide o takéto oznamovateľ, ktorý úplne pozornosť na tieto skutočnosti, potom sa o tom informovali v médiách, pokiaľ ide o globálnu štúdiu o podvodoch z roku 2016 sa pokázalo na to, že dochádza k tisíckam prípadov eh, v jednotlivých krajinách, boli tu hlásené prípady, ktoré odhalili oznamovateľe a bol ich veľký vysoký počet. Pokiaľ je Írsko, u nás momentálne, podľa mojej informácií, máme minimálne tri vyšetrovacie výbory, ktoré boli iniciované takýmito oznamovateľmi, pokiaľ jeden z týchto prípadov je to veľmi znepokojúce, tam ide o určité e, falošné no, oznámenia, ktoré sa týkajú zneužívania detí. Tu ide vlastne o prepojenie medzi e, políciou, e, politikmi, verejným sektorom a tu bola snaha potom tak povedať zničiť život tohoto oznamovateľa. Myslím si, že musíme sa na to pozerať tak, že musíme ísť nad rámec legitimných opatrení a pokiaľ ide o opatrenia, tie sa musia zameriavať na to, ako zabezpečiť bezpečnosť tých, ktorí sú takí odvážni, že vlastne a ohlásia e, takéto trestné eh, alebo kriminálne aktivity. Ochrana je veľmi dôležitá z hľadiska verejného záujmu, z hľadiska integrity, zodpovednosti, a pokiaľ ide o súkromný sektor, ako aj verejný sektor, títo oznamovateľia, ktorí sa rozhodnú informovať, podstupujú veľké riziko a zaplatia vysoké náklady osobné ako profesionálne. Preto spoločnosť by mala zabezpečiť ochranu oznamovateľov a to konec koncov uznali medzinárodné organizácie, ktoré zmluvnými stranami je väčšina členských štátov EÚ, vlastne nedávno OSN, prijali určité politiky a aktualizuje, pokiaľ ide o oznamovateľov, pokiaľ ide o ochranu takýchto osôb, ktoré informujú v tých skutočnostiach, pokiaľ ide o nedávne štúdie, ukázalo sa, že pokiaľ ide o situáciu úrovni EÚ, nie je veľmi pozitívna, miera ochrany je nerovná, v šiestich členských štátoch nie je zabezpečená žiadna ochrana, takže celkovo, pokiaľ našu prácu tu v parlamente Samozrejme ide otázky subsidiarity, zároveň sa musíme zapodívať tým, aké sú najlepšie postupy na úrovni EÚ, ako aj na svete a musíme tak povedať vytvoriť také pracovné prostredie, kde ľudia e, budú môcť hovoriť o určitých obavách a problémoch, môže sa predchádzať nesprávnym postupu. Musíme podporiť tú správnu kultúru, kde ľudia budú hovoriť o problémoch bez toho, že by sa obávali nejaké odplaty alebo sankčných opatrení. Okrem toho je dôležité ešte, keď hovoríme o tejto téme, predseda, mohli by ste ukočať príspevok? Áno, je dôležité chrániť oznamovateľov, ako aj spoločnosť, média zahrajú dôležitú úlohu, takže musíme zmeniť celkovú tú kultúru, ako aj legislatívu. Ďakujem. Euh, pour les, les verts, Madame Terry Reinke. Teraz za zelených pani Terry Reinke. I will try my best. Uh, thank you, Chair, for giving me the floor. And first of all... Ďakujem pekne za slovo, pán predseda, ďakujem pekne, pekne pánovi Kázovi. Možno by ste mohli sprostredkovať tú informáciu, to vynikajúci návrh, dobré východisko, pokiaľ ide o diskusie na tú tému, oznamovanie, samozrejme, áno, je súčasťou verejnej diskusie, pre všetkým v tej dobe, keď hovoríme o všetkých veľkých prípadoch takéhoto oznamovania, keď ide o udalosti na medzinárodnej úrovni, avšak oznamovanie sa deje na nižšej úrovni, keď hovoríme o korupcii, keď hovoríme o podvodoch, keď hovoríme o veciach, ktoré sa týkajú napríklad nelegálnej práce alebo či nelegálnej činnosti na úrovni podnikov, takže to je veľmi dôležité z hľadiska pripraviť tieto správy. Sú tu viaceré veci, o ktorých som hovoril, ktoré sú zásadné pre našu skupinu. Poprvé je o to, že ochranné opatrenia by sa mali zameriavať tak na verejné, ako aj súkromné orgány, to znamená, že malo by to byť povinné pre podniky, aby sa tým riadili. Druhá vec, keď hovoríme o oznamovaní, hovoríme o nelegálnych aktivitách častokrát, ale zároveň si myslíme, že by sa to malo týkať nesprávneho postupu a nejakých pochybení, takže ak o týchto skutočnostiach budú oznamovať, oznamovateľ má byť chránený, pokiaľ je podniky. No a potom tretí bod, to je ochrana oznamovateľov a ich rodinných príslušníkov, to musia byť aj určité sankcie za prípadné zastrašovanie potom, keď oznamovali o takýchto problémoch. A už teda, ak dovolíte, posledný bod samozrejme musí ma na členské štáty, aby vypracovali dobrú legislatívnu ochranu oznamovateľov. Avšak niekedy aj legislatíva EÚ už môže poskytnúť určitú príležitosť na to, aby tu bola dobrá ochrana oznamovateľov. Ak dovolíte, prinesiem jeden Príklad, e, platforma proti nelegálnej práci, o to sme hovorili minulý rok tu v našom výbore, tam sme mohli zapracovať určité články, ktoré by sa týkali práve ochrany oznamovateľov. Myslím si, že musíme na to myslieť, pokiaľ ďalšiu legislatívnu činnosť, ktorou sa budeme zapodievať tu na tomto výbore, keď budeme hovoriť o vysielaní pracovníkov a ďalších otázok, koordináciu sociálneho zabezpečenia a tak ďalej. Sa môžeme zamýšľať nad tým, ako najlepšie chrániť oznamovateľov. Ďakujem. Merci pour euh, ENF. Monsieur Martin Ďakujem pekne, chcem vás potešiť, pokiaľ ide o časový harmonogram, my zatiaľ nemáme stanovisko. Ďakujem veľmi pekne, ale neviem, či to vyhovuje, či to ešte, či dobehneme čas, ale to je už iná vec. Dobre, takže teraz zostane slovo pani Ribeiro, nech sa páči. Nemám e, už čo povedať. Ďakujem pekne. Dobre. Takže dostávame sa k ďalšiemu bodu, ale myslím si, že spravodajca tu ešte nie je. Takže navrhujem vám teraz, aby sme urobili krátku prestávku, zhruba 5 minút. Dúfam, že nie je dlhšie a čakáme teda na spravodajcu. Prihlásil sa, že príde, mal by prísť skutočne o chvíľu. Takže krátka pauzička, 5 minútová, ale neodchádzate na to, aby sme mohli hneď začať, keď príde. Ďakujem.

Ok, je vous propose de, de reprendre, en sachant on a un problème euh, quand même. Euh... Takže navrhujem, aby sme začali, hoci je náš spravodajca neprítomný. Súvisí to s letom, takže pravdepodobne asi už nepríde. Takže navrhol by som, aby sme pracovali odlišne od toho, ako sme pôvodne zamýšľali, takže začneme tým, že si vypočujeme hneď v úvode komisiu a potom prejdeme k diskusii, ktorá bude následovať. Takže pokiaľ ide o otázku spoločného rámca, zavedenie spoločného rámca pre európsku štatistiku týkajúcu sa osoba domácnosti na základe údajov na individuálnej úrovni získavaných zo vzoriek. Nech sa páči, takže dostane slovo komisia. Nech sa páči, ďakujeme pekne za vašu flexibilitu v porovnaní s tým, čo sme tu mali na úvod. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Dobré ráno vám všetkým. S ohľadom na náš návrh o európskej štatistike osôb a jednotlivcov a odoberaní vzoriek by som eh, povedal niekoľko slov o kontexte tohto nariadenia. Všetci vieme, že včasná a presná štatistika je obzvlášť dôležitá v európskom kontexte pre eh, nastavovanie politík a vzťahuje sa predovšetkým na európsky semester, európsku agendu, ale takisto samozrejme eh, odpoveda na potreby eh, výskumníkov a užívateľov vo všeobecnosti. Tieto dáta sú potrebné pre politiky, ktoré sa týkajú sociálnej situácie a e, dopady hospodárskeho vývoja a politík e, v regiónoch a v členských štátoch. E, témy ako napríklad prístup k zamestnaniu, rast, zamestnanie, chudoba, sociálna inklúzia, E, nerovnosť, e, distribúcia bohatstva, e, zručnosti, zdravotné záležitosti, rodová rovnosť v podskupinách obyvateľstva by mali byť popisované správnou, presnou a dobre načasovanou štatistikou. My sme v situácii, kedy máme potrebu poskytnúť informáciu o e, nových a rýchlo meniacich sa e, priorit politík e, rozpočtových zdrojoch. Aby sme sa vysporiadali s touto potrebou vysokokvalitnej spoločenskej štatistiky, pracujeme s členskými štátmi a jednotlivými národnými štatistickými úradmi už mnoho rokov, aby sme zmodernizovali našu spoločenskú štatistiku. Takže rámcové nariadenie, ktoré je pred vami, je jeho výsledkom tejto spoločnej snahy s členskými štátmi, s jednotlivými štatistickými úradmi členských štátov. A ako komisia si myslíme, že pokiaľ bude schválené, tento nový rámec bude veľmi silným nástrojom a kľúčom k lepšej spoločenskej štatistike, ktorá bude viesť k lepším politikám. Čo toto nariadenie predstavuje? Predstavuje zjednodušenie súčasného zberu e, údajov, konkrétne siedmých typov zberov údajov. Našim cieľom je štandardizovať e, koncepty a nástroje zberu údajov aby sme mohli informovať o nových fenoménoch, ak napríklad informujeme o zručnostiach na pracovnom trhu, musíme mať nielen údaje, ktoré pochádzajú z prieskumu vzdelanosti a vzdelania, ale aj údaje e, z trhu práce a z prieskumu pracovnej sily. Toto je nový typ e, viacrozmerových tém. Samozrejme, v tomto bode sme si plne e, vedomí nákladov a novej záťaže, ktorá môže vzniknúť. Takže týmto nariadením e, sa s tým snažíme vysporiadať, e, používať moderný zber údajov prostredníctvom internetu, použitím administratívnych a správnych údajov a modelovanie údajov a e, samozrejme transparentne upravovať zdroje nákladov, ako je napríklad e, rozsah e, vzoriek, prenos údajov, periodicitu zberu údajov a tak ďalej. No a v neposlednom rade sme samozrejme vytvorili aj finančnú podporu pre štatistické úrady jednotlivých členských štátov, aby sme im napomohli v náplňaní cieľov tejto, tohto nariadenia. Čo sa týka špecifických cieľov tohto nariadenia, chceme zlepšiť eh, dochvíľnosť. A to tak, aby eh, eh, údaje, ktoré prichádzajú, boli podané do lehoty, ktoré sú stanovené na európskej úrovni, ako napríklad európsky semester. Napríklad v súčasnosti príjem údajov za referenčnú časť N prichádzajú až dva roky potom. Eh, a to je príliš neskoro pre európsky semester. Takže toto nariadenie sa snaží vysporiadať s týmto problémom. Porovnateľnosť eh, údajov naprieč členským štátom a, a to aj na časovej osi je niečo, s čím sa zaoberáme. To je zvlášť dôležité, aby sme mali zmysluplné politiky na európskej úrovni a aby sme mali férové zaobchádzanie e, členských štátov. Flexibilita je nesmierne dôležitá v tomto ohľade. A dôležitým cieľom e, tohto nariadenia, ako som povedal, e, máme čoraz narastajúci záujem o údaje a priority sa menia. Takže musíme byť flexibilní a to tak, aby sme boli e, v pozícii, aby sme poskytli požadované údaje. A v prvom rade flexibilita znamená, že musíme merať nový fenomény. A tieto nové fenomény v súčasnosti zahrňajú niekoľko aspektov. Napríklad hranica medzi zamestnancami a e, samostatne zárobkovými činnými osobami. Napríklad SZČO, e, kto má, e, ktorý má iba jedného veľkého klienta, to znamená, e, má veľkú mieru závislosti. A samozrejme sledujeme aj e, nové štruktúry e, pracovné, návyky, ako napríklad kontrakty s nula pracovnými hodinami. A je veľmi dôležité mať štatistiky e, o týchto nových e, fenoménoch. To isté sa vzťahuje na e, potrebu stanoviť potrebu starostlivosti o starších ľudí, zatiaľ čo ich počet sa zvyšuje. Vo všeobecnosti záležitosti zdravia starších ľudí je nový fenomén, ktorý s ktorým sa musíme vysporiadať a ktorý musí byť meriteľné. To isté sa vzťahuje aj na podskupiny obyvateľstva, ako napríklad ľudia so zdravotným postihnutím, migranti a tak ďalej. Záležitosť integrácií v rozličných oblastiach vzrátane pracovného trhu je nesmierne dôležitá. A samozrejme, je to niečo, čo sa zintenzívnilo nedávno vďaka e, novým trendom, ktorých, my, e, ktorých sme svedkami. Čo to znamená? Potrebujeme vytvoriť e, úplne novú štatistickú základňa, ktorá je prispôsobená týmto novým fenoménom, je schopná ich merať a je schopná sledovať tento vývoj na časovej osi. A toto vytvára situáciu, kde nemôžeme použiť takúto štatistickú základňu za súčasných podmienok. To je nesmierne dôležité. Musíme mať k dispozícii také premenné, ktoré nám umožňujú merať e, tieto nové fenomény. Chcel by som povedať e, niečo ďalšie k tejto, k tejto e, záležitosti premenných, pretože prebehla veľmi intenzívna diskusia na pracovnej skupine rady e, práve o tomto bode. Máme v súčasnosti štyri úrovni, ktoré sú stanovené v tomto návrhu nariadenia. Tou hlavnou sú životné podmienky alebo napríklad situácia na E, trhu práce. A potom sú tie hlavné témy e, v každej oblasti, napríklad účasť na pracovnom e, trhu alebo životné podmienky, vrátane chudoby, domácnosti, deprivácie. To je napríklad, ako zoberieme životné podmienky ako tou hlavnou domenou a e, my sme zaviedli aj tretiu tému, tretiu úroveň. To je v prílohe 3 návrhu nariadenia. A to sú veľmi detailné záležitosti, kde vyzývame zákonodarcov, aby identifikovali konkrétne e, e, témy, o ktorých by mali byť informovaní pre účely formulovania politik. Myslíme si, že toto je správna a dostatočná úroveň. Preto vyzývame zákonodarcov, aby to pozmenili v návrhu nariadenia a aby presne definovali, ktoré z týchto podmienok e, sa majú ďalej rozvíjať. Takže niečo sme pozmenili a samozrejme e, navrhli sme aj delegované akty pre budúci vývoj e, preto v tomto návrhu je to vo forme percentuálnych bodov, ktoré môžu byť menené do určitej e, miery, aby sme zachytili takýto e, vývoj. A tento vývoj je potrebný, pretože potreba e, rozhodovania a formulovania politik sa dynamicky vyvíja. A potom je tu ešte štvrtá úroveň, ktoré sa nazývajú tzv. premenné. Úloha premenných sú práve tie detailné témy. Keď už sme definovali predmet záujmu, tak e, definujeme odborníkov, e, ktorí prediskutujú a definujú premenné, ktoré sú reprezentatívne. A to takým spôsobom, aby sme mali k dispozícii merateľný e, výsledok. Tieto premenné majú takú povahu, že dve e, e, premenné sú rovnaké vo svojich číslach 1 a 1. Ale jedna premena môže zahrňať jednu, dve alebo aj 10 otázok. To znamená, že žiadne dve e, premenné nie sú rovnaké v zmysle svojich následkov. No a samozrejme, majú aj dĺžku e, sledovania. Potom sú tu e, rozdiely vo frekvenciách. Niektoré premenné e, budú mať kvartálnu frekvenciu, iné jeden rok a iné budú mať 8-ročnú frekvenciu. Takže opätovne sú tu rozdiely medzi jednotlivými premennými. No a v neposlednom rade musíme rozlíšiť medzi tým, čo nazývame technické premenné a tými ostatnými. Technické premenné sú tie, kde sa e, nemusíme pýtať e, respondenta napríklad dátum e, rozhovoru, typ e, rozhovoru, je to fyzické interview, je to prostredníctvom e, počítača, je to e, webové interview. Tieto údaje e, nemusíme aktívne zbierať. Čo to teda znamená, je to, že nie je potreba meniť v nariadení počet e, premenných alebo obmedzovať ich. Myslíme si, že by sme, ich, e, že by sme to mali nechať na odborníkov, aby to prediskutovali a našli tie premenné, ktoré sú najreprezentatívnejšie. Samozrejme, ak by sme zvýšili rigidnosť e, jednotlivých premenných, tak to by išlo proti duchu e, tohto nariadenia. Musíme byť flexibilní, aby sme čo najlepšie zachovali tie nové fenomény. Čo som povedal na začiatku, toto je veľmi dôležité pri vašom e, posudzovaní s ohľadom na flexibilitu. Opätovne vychádzame z toho, že tá správna úroveň je tá úroveň detailných tém, kde očakávame zákonodarcov, že nám dodajú informácie, ktoré údaje e, potrebujú pri zachytávaní e, tohto vývoja. E, preto tieto detailné témy sú v návrhu tohto nariadenia. Predtým, než sa ešte dostanem k tým hlavným pozmeňovacím návrhom, E, poviem ešte niekoľko slov o niektorých záležitostiach, e, o ktorých sme hovorili na pracovnej skupine Rady pre štatistiku. Spomenul som e, počet cieľov tohto nariadenia. Zdôraznil by som pre, predovšetkým dochvíľnosť. Správne načasovanie je nesmierne dôležité, pokiaľ Máme prepojiť sociálnu štatistiku e, s tými hlavnými rámcami e, to znamená európskym semestrom. E, pretože častokrát sme v situácii, aby sme mohli merať sociálny, spoločenský dopad politiky hospodárskeho vývoja. No a na to potrebujeme byť dochvíľni. Predovšetkým dochvíľnosť o údajoch o príjmoch. Tu mnoho členských štátov argumentovali, že tá dochvíľnosť E, ktorú sme dali do tohto nariadenia, je e, príliš veľkým sústom, príliš veľkou e, výzvou. Čo sa týka život, prieskumu životných podmienok, sústredíme sa na príjem a navrhujeme, že údaje pre referenčný rok N, ktoré sú zozbierané počas roku N plus 1, budú dostupné na konci roku N plus 1. A to tak, aby sme stihli rozvrh európskeho semestra. No a s tým majú viaceré členské štáty problém. A druhou záležitosťou je flexibilnosť. A ako som povedal, toto je podstatou e, tohto návrhu nariadenia. A chceme merať nové fenomény a byť schopní na ne adekvátne odpovedať e, a odpovedať na nové žiadosti zákonodarcov a stratégov potrebujeme takúto flexibilitu. Je tu záležitosť e, viacerých členských štátov, ktoré sa týkajú rozsahu tejto flexibilnosti. Zvlášť, ako som už e, vysvetlil predtým, myslíme si, že tá správna úroveň v tejto legislatívy obsahuje veľké množstvo premenných, a nemyslíme si, že by sme mali byť príliš rigidní, ktoré, čo sa týka počtu premenných, e, ktoré budú predmetom diskusí e, odborníkov, aby sme zachytili reprezentatívnosť e, jednotlivých údajov. To treťou záležitosťou je e, inklúzia, respektíve obsiahnutie rozpočtov jednotlivých de, e, domácností. To znamená, že tieto dva prieskumy, ktoré sú pokryté týmto nariadením, budú mať dostatok e, času e, pre štatistikov, aby spolupracovali, aby modernizovali tieto dva prieskumy a založili ich na nových e, administratívnych správnych údajoch na nástrojoch o modelingu. A v súčasnosti je desaťročné obdobie eh, predtým, než toto nariadenie eh, sa bude implementovať eh, aj na domácnosti. Myslíme si, že je veľmi dôležité mať ale túto ambíciu, aby bola tá rozhodujúca, to rozhodujúce úsilie zamerané na modernizáciu. Štvrtou záležitosťou je dĺžka panelu pre EU Silk je tu veľmi dôležitá žiadosť od užívateľov, že my rozšírime tento panel eh, zo 4 na 6 rokov. Tým dôvodom je to, aby sme umožnili sledovanie trajektórií, trajektóriu jednotlivcov, ako vychádzajú z, eh, z úrovne chudoby. Eh, to už som spomenul, že hm, záležitosti pracujúcej chudoby. A tou piatou záležitosťou je záležitosť porovnateľnosti. Vo všeobecnosti pracujeme e, v oblasti porovnateľnosti tak, že to nazývame e, prístup výstupov. E, to znamená, že stanovíme definície a necháme na členské štáty, aby implementovali tieto definície, aby sme dospeli k porovnateľnosti jednotlivých údajov toto funguje v mnohých oblastiach, e, je to naše všeobecné pravidlo, ale v niektorých konkrétnych e, oblastiach vrátane tejto e, si myslím, predovšetkým oblasti zamestnanosti a nezamestnanosti, tie počty ukazujú, že to poradie otázok môže mať veľmi významný dopad predovšetkým na tie hlavné ukazovatele, ktorým je miera nezamestnanosti. Takže toto je typ diskusie, ktorý sme mali na pracovnej skupine rady. Potom e, sme videli pozmeňovacie návrhy predložené spravodajcom, e, ktoré ste predložili. chcel by sme sa samozrejme e, poďakovať všetkým poslancom a spravodajcovi e, a všetkým ostatným, ktorí pracovali na e, týchto pozmeňovacích návrhoch. My si ich vykladáme tak, že vyjadrujú silnú podporu tým cieľom, ktoré som už spomenul. Predovšetkým voči flexibilite, dochvíľnosti a porovnateľnosti. Videli sme veľmi špecifické pozmeňovacie návrhy a mm, pán predseda, mohol by som si zobrať niektoré z nich a čo, povedať, že čo ako komisia by sme radi videli, e, čo. Ale samozrejme, e, možno by ste chceli teraz dať slovo aj ostatným a potom tým odpovedať na otázky. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne. Išlo skutočne o komplexné informácie, ale ak nemáme potom čas na otázky, tak to nebude dobré, takže najprv si upočujeme otázky a potom dostanete slovo. Takže prihlásil sa spravodajca, ktorý sa vás žiada, aby ste ospravedlnili o svojom uh, ospravedlenie hovorí, že tu boli dve zasadnutia deňových správdacov, ktoré sa konali a zdôrazňuje, že tie diskusie boli konštruktívne a že vlastne možnosti nájdenia kompromisu boli preskúmané počas tých posledných zasadnutí. Ďakujem teňovým spravodajcom ako aj komisii za pomoc v otázke, vo viacerých otázkach, ktoré sú technického charakteru. Takže teraz dostane slovo, nakoľko tu nie je nikto za EPP, dostane slovo za SND pani Agnes Jonierus. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Budem hovoriť v mene pána Berinského, ktorý tu takisto nie je. Ak by bol mohol prísť, tak by som sa poďakovala spravodajcovi za jeho konštruktívny príchod a Možno preto treba povedať niečo aj pokiaľ ide pozmeňujúce návrhy, ktoré predložili členovia SND, pretože objasňujú vlastne naše hlavné ciele. A prvý je, aby sme zabezpečili, aby reformy sociálnych štatistík navrhované v zámcového nariadenia slúžili predovšetkým zlepšeniu a posilneniu pokroku pokiaľ ide o politické stanovenie si cieľov, ako aj pokiaľ ide o rozhodovací proces v oblasti politických oblastí, takže musíme zlepšiť tie údaje. Po druhé, musíme robiť všetko preto, aby bolo to viac jasnosti, pokiaľ ide o kompatibilitu nového rámcového nariadenia v, s tým, ktoré už existujú, ktoré budú pokračovať aj naďalej vo svojej platnosti, pokiaľ ide o tie prípady, ktoré nie sú pokryté novým nariadením. A po tretie, chceli by sme tu zaviesť definície, ktoré sú dôležité pre toto špecifické nariadenie, ako napríklad definícia domácnosti. Po štvrté, radi by sme obnovili názov pracovnej síly, pretože to korešponduje tomu prehľadu, pokiaľ ide o nové rámcové nariadenie, ktoré bude nahradené podľa Eurostatu a štatistiky trhu práce merajú zaangažovanosť individuí, domácnosti a podnikov na trhu s prácou a takýto, takýto prehľad survey je komplexnejší, ktorý obsahuje aj podniky. Súčasný návrh, pokiaľ ide o rámcové nariadenia, sa týka iba jednotlivcov, to znamená domácnosti, kde tie podnikové prehľady nie sú pokryté, tak ako to je vlastne v tom ustanovení 11. A preto si myslíme, že pracovná sila by mala byť nahradená slovom pracovný trh. A po špiaté, naše pozmeňujúce návrhy takisto majú za cieľ objasniť článok 3, spoločné e, témy, ktoré sa týkajú všetkých hlavných okruhov a týmto sa prispieva k lepšiemu pochopeniu toho, čo je spomenuté v prílohe 1. A v neposlednom rade je to úplne zrejme, že tá široko siahajúca reforma, ktorá si vyžaduje väčšiu flexibilitu, aby sme reagovali na sociálny vývin, vlastne príde o finančné prostriedky, preto apelujeme na komisiu, aby boli finančné prostriedky zabezpečené v tých prípadoch, kde to je potrebné, na to, aby sme mohli implementovať nové nariadenie. A posledné slovo, eh, že SND podporuje spravodajcové návrhy, pokiaľ ide o zavádzanie eh, ustanovení delegovaných aktov miesto tých, ktoré sú tam momentálne a takýmto spôsobom sa zlepší kontrola v rámci monitoringu. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne a teraz za EKR, pani Tribučič. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Ja už pri poslednej rozprave som eh, hovorila k tejto téme a vlastne ten návrh, ktorý tu máme zo strany komisie, v všeobecnosti podporujeme ja som predložila iba nejaké pozmeňujúce návrhy, pokiaľ ide dôveryhodnosť údajov predovšetkým. Vo všeobecnosti EKR bola spokojná s tým návrhom zo strany komisie. My chceme celoeurópsky mať jasné a porovnateľné štatistiky, ktoré by slúžili vedeckej sfére, politike a boli by dobrým základom pre ďalšie práce. Bohužiaľ, je veľa tých pozmeňujúcich návrhov, ktoré boli predložené. Tieto sú veľmi politicky podfarbené. Ide tu iba o neutrálne štatistiky, ale ide tu aj o implementáciu jednotlivých politických cieľov, ako napríklad rovnosť alebo rodová politika, ktorá podľa môjho názoru už nepatrí do tohoto. Táto správa nie je správnym priestorom na to, aby sme takéto požiadavky očakávali, je tu viac údajov, ktoré majú byť potom neskôr interpretované. Ide tu o politizáciu týchto údajov. Takže ja tú správu podporím, pretože eh, vlastne eh, aj naďalej zostáva veľmi blízko tomu pôvodnému návrhu zo strany komisie. EK nebude podporovať neserióznu prácu, takže ešte raz by som chcela požiadať všetkých tých kolegov, ktorí predložili pozmeňujúce návrhy, aby sa vrátili k dobrému návrhu, ktorý predložila svojho času komisia. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za Alde. Pán Adrico Calve Šambo, nech sa páči. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. ALDE predložilo veľké množstvo pozmeňujúcich návrhov, nebudem teraz riešiť všetky, chceme byť konštruktívni. Sme veľmi spokojní s návrhom, ktorý urobila komisia. A myslím, že zdieľame e, ambíciu spravodajcu, aby sa zlepšil celkový duch tohto predloženého. E, pokiaľ ide o tie rozdiely, ktoré tu vidíme, možno sme sa skôr mali sústrediť na to, čo nás spája. Takže to východisko je veľmi jasné v tomto ohľade. Niekedy sú tu obsahnuté otázky, ktoré... Teda máme tu klamstvo, máme aj štatistiky a treba povedať, že štatistiky nikdy neboli politickým nástrojom. Štatistiky sa využívajú na to, z čoho sa vlastne politika môže ďalej odpichnúť. A pokiaľ ide o špecifický aspekt štatistík, sú veľmi politicky dôležité, takže čo vlastne počítame, prečo počítame to či ono a nie ešte niečo iné tieto voľby si robí spoločnosť a to je vlastne rozhodnutie spoločnosti. A ďalšia vec, čo je veľmi dôležité, je vlastne definícia toho, na čo sa pozeráme spoločne. Štatistiky by mali slúžiť zvýšenej miere rovnosti, lepšej spoločnosti. To je všetko kľúčové a preto by som chcel, pomôcť komisii v tom duchu, že by sme zlepšili niektoré z týchto aspektov. Samozrejme, berieme do úvahy aj nákladovosť. A niekedy je možno dobré ponechať niektoré veci, pretože nedá sa všetko zlepšovať a zasahovať. Avšak treba povedať, že statistiky sú medzinárodným takýmto nástrojom a preto musia obsahovať prvky porovnateľnosti, aby sme mohli porovnať tie štatiky s takými organizáciami ako napríklad Medzinárodný menový fond a je to takisto aspekt, ktorý by sme chceli v našom stanovisku spomenúť. Ide tu o to, že koordinácia musí byť posilnená, musíme postupovať harmonizovanie, dodržiavajú štatistické štandardy musíme byť schopní zabezpečiť to, aby členské štáty dodržiavali štatistické kódexy. Zdá sa, že potrebujeme viac Európy a viac integrované Európy, keď sa pozrite na štatistiky, ktoré sa napríklad robia v Spojených štátoch amerických v porovnaní s tým spôsobom, ako sa robia v Európe, tak ide úplne odlišný prístup, pokiaľ ide o zber a financovanie porovnaní so Spojenými štátmi americkými, takže bolo by dobre, ak by sme mali európsky prístup, ktorý by bol európsky, to znamená, máme 6 krajín, ktoré neboli schopné mať takéto štatistické úrady, ktoré by fungovali tak, ako majú. To znamená, je tu viacero záležitostí, tak ako uviedla aj komisia, my potrebujeme na vždy už predložiť presnú definíciu toho, že čo sú to domácnosti a čo sú to štatistiky o domácnostiach, pretože nebudeme inak môcť rozvinúť dobré politiky, pretože budeme to interpretovať vždy inak a je veľmi ťažké v tomto duchu potom robiť politiku. A integrovaná štatistika, to je takisto niečo, kde sa môžeme poučiť z tých systémov, ktoré už fungujú. E, Európska centrálna banka napríklad má dobrý systém v tejto oblasti. Výnimky, odchýlky zo strany členských štátov, pokiaľ ide o časový priestor. To je takisto niečo, čo sa zohľadňuje. Si myslím, že celý tento problém je veľmi technický. Treba sa pozrieť na špecifika jednotlivých krajín, na to hĺbkovo konkrétne povedané, nemali by sme sa uberať iba cestou toho, čo chceme a že to chceme hneď, ale musí to byť jednoducho aj realizovateľné. A v neposlednom rade, keď už hovoríme o definícii, ak tu sú nejaké zmeny, keď dochádza k zmenám, neznamenám, že to má nejaký konkrétny zámer, ale Samozrejme je dôležité, aby parlament mal určitú kontrolu na tým, aby mohol vyhodnotiť opodstatnenie takýchto zmien. Nemali by sme to dať úplne iba do rúk technikov, technokratov, pretože potom budeme musieť z toho vychádzať pri ďalšej politike. Ďakujem pekne, pani Boylan za GUE. Ďakujem pekne, pán predseda. chcem zablahoželať spravodajcovi, ktorý tu nie je. Prichádza sa, pristupuje sa k tejto problematike veľmi presne. Ja podporujem všetky tie kompromisné návrhy, ktoré boli predložené do dnešného dňa, predovšetkým tie kompromisy, ako napríklad C, kde skutočne ide o ústretavosť, kde boli zohľadnené záležitosti, ktoré sme predložili. Už som to povedala naposledy, keď sme o tom hovorili. Myslím si, že na to, aby sme sa mohli venovať týmto otázkam, ktoré sa týkajú Európskej únie, potrebujeme jasný štatistický základ na to, aby sme mohli merať tie politiky. A dúfam, že sa nám to podarí prostredníctvom tohto nariadenia, kde sa neporušila princípy subsidiarity. Ja vo všeobecnosti podporujem cieľe tohto nariadenia. Myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme mali širší rámec pre takéto prehľady. Mám však určité výhrady, pokiaľ ide o niektoré aspekty tohto nariadenia. Takže, čo sa mi nepáči, je harmonizácia inputových informácií, pokiaľ ide o prehľad na otázky týkajúcich sa pracovného trhu a harmonizácie v tejto oblasti. Myslím, že princíp subsidiarity sa takýmto spôsobom nerealizuje. Takisto viete, že ja nie som na tejto kritike. Je tu viacero členských štátov, ktoré predložili svoje problémy s touto témou. Takisto sú tu pozmeňujúce návrhy, ktoré sa napríklad týkajú vyčlenenia bohatstva, v krajinách eurozóny už prebiehajú zbery údajov štatistických Myslím, že je veľmi dôležité, aby to, čo pôjde nad rámec HDP agendy, skutočne opodstatnilo začlenenie. Tie členské štáty, ktoré jednoducho chcú, aby sa začlenilo bohatstvo do týchto štatistík, tak tu sú e, jasné signály, že by sa to takýmto spôsobom malo riešiť. Takýmto spôsobom by sa zjednodušili jednotlivé analýzy, pokiaľ ide o celkové príjmy a urobilo by si analýzy medzi makroekonomickými ukazovateľmi, ako napríklad DPH, ako aj tie, ktoré sa týkajú každodenného života, napríklad pokiaľ ide o distribúciu príjmov pre domácnosti. Zároveň e, toto nariadenie by malo vstúpiť do platnosti v roku 2019. Ja si myslím, že toto je veľmi ambiciozným cieľom a myslím si, že by sme mali zvážiť tie pozmeňujúce návrhy, ktoré by chceli, aby sa to oddialilo až na rok 2020-2021, pretože je oveľa realistickejší dátum a týmto si ušetríme čas, aby sme jednoducho toto nariadenie pripravili správne. Sú tu viaceré pozmeňujúce návrhy zo strany spravodajcov, niektoré sú veľmi progresívne a pridávajú pridanú hodnotu k tomuto nariadeniu. Ich samozrejme podporujem, ako keby boli moje. Avšak sú tu určité obavy, pokiaľ ide o princípy subsidiarity. Myslím si, že keď táto otázka bude vyriešená, tak máme povinnosť robiť všetko preto, aby toto nariadenie bolo silné a progresívne, čo možno najviac, pretože ak zber údajov pre štatistiky má skutočne splniť svoj účel, to znamená informovať eh, tých, ktorí robia politiku, tak tie e, obavy z občanov musia byť kvantifikované a vyhodnotené. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Robert Rošfor. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja mám dve pripomienky. Prvá je, vychádza z toho, čo povedal predstaviteľ komisie, keď hovoril o pozmeňujúcich návrhoch rady kde boli zastúpení a rady. Teda to, čo povedal. Pre mňa to nie je prekvapením, že sú tu určité otázky, ktoré súvisia s tým oddialením a tých, s tými lehotami. A takisto sa snažil vyvážiť tú flexibilitu, ako keby chce, povedal, že vlastne mm, na to, aby sme splnili tieto lehoty, musíme popustiť, pokiaľ ide o flexibilitu. Pokiaľ ide o európsky semester, ja si myslím, že treba otvoriť európsky semester pre štatistiky, či už ide o štatistiky ekonomické a sociálne, a nie aby to boli iba finančné štatistiky, ale takisto si myslím, že sa to nedá robiť na úkor kvality, komparo, kompa, porovnateľnosti, respektíve prác, ktoré skutočne sú veľmi vážne. Inými slovami, štatistika, ja som vlastne 30 rokov sa venoval oblasti štatistika, Štatistiky sú vedeckou disciplínou a nemôžeme si myslieť, že tie vedecké úvahy, ktoré si vlastne stanovujú rámce, v rámci ktorých sa tieto štatistiky realizujú, by mali byť prispôsobené, pokiaľ ide o požiadavku do časového harmonogramu dodávania údajov. V tomto ohľade samozrejme, pokiaľ ide napríklad o dotazníky týkajúce sa rozpočtu domácnosti, tak tu bolo boli určité problémy, ktoré sa týkajú zberu údaj o týchto oblastiach. Ja si však dovolím povedať, že toto sú tie najbohatšie štatistiky, ak to tak môžem povedať, ktoré vôbec máme, pretože tu vidíme, ako, žen, ako rodiny fungujú, koľko, príjma, koľko majú príjmy, koľko potom spotrebujú. Ja si myslím, že sa nachádzame v vo vedeckej disciplíne a preto je veľmi zaujímavé, keď som si vypočul to, čo povedal poradenský orgán, ktorý je pri komisie, pri komisii. A aby som sa vyjadril aj v duchu toho, čo povedal kolega Enrique, on hovoril o štatistike, ako keby to bola nejaká forma klamstva. Ja by som skôr načetol iný obrazec, keď napríklad alkoholík hľadá kľúče, ktoré stratil, keď bol opitý a hľadá ich hľadá ich tam, kde ich v tme nie je možné nájsť. Štatistiky sú niečo podobné. To znamená, my vlastne v samom úvode sa snažíme nájsť riešenie toho, akým spôsobom zabezpečiť tie informácie, ktoré sú skutočne potrebné pre našu ďalšiu prácu. To znamená, my takýmto spôsobom využívame tie štatistiky na to, aby sme takýmto spôsobom sa dopracovali k údajom, ktoré sú pre nás potrebné. A, a zdá sa mi, že, a to by som chcela, aby komisia potom aj zodpovedala, zdá sa, možno aj v duchu toho, čo povedal poradenský štatistický úrad európsky. Možno sú tu viaceré témy, kde ako keby sme častokrát ne, neposvietili si na tie otázky, ktoré sú dôležité a, a častokrát tie informácie potrebujeme v určitom časovom priestore. Musíme sa jednoducho pozrieť na riešenie týchto otázok z komplexnejšieho charakteru Otázka je, akým spôsobom sa vlastne život v domácnostiach mení. Treba samozrejme brať do úvahy aj to, aká je tu kontinuita v tejto, tejto zmene. A takisto aj pokiaľ ide o otvorenosť, pokiaľ ide o životné prostredie, to znamená o spôsob života, ktorý vlastne obsahuje samotnú esenciu životného prostredia. Dúfam, že komisia na to bude môcť reagovať. To znamená tie sčítania, ktoré sú dôležité Nemôžeme sa však na to pozerať iba čisto štatisticky, ale nesmieme na túto tému zabúdať. Ďakujem veľmi pekne a teraz dostane slovo komisia na 5 minút. <laughs> Bolo tu viacero otázok, ktoré boli nastolené, ale dúfam, že nám budete môcť e, poskytnúť určitú odpoveď. Thank you, uh, thank you, chairman, and thank you. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne všetkým za skutočne množstvo komentárov, ktoré sa predniesli, za slova podpory a ďakujem pekne za otázky, ktoré boli položené. Pokúsim sa vám poskytnúť isté informácie, ktoré sa týkajú viacerých tém. Pokiaľ ide o súlad tohoto nariadenia s ostatnými rámcami, ako napríklad Európsky štatistický program a tak ďalej. Áno, to sa spomínalo. Myslím si, že je jasné, že všetko, čo vykonám v tejto oblasti, musí byť v súlade s všeobecným rámcom, musí byť zároveň koherentné s ostatnými nariadeniami. Takže tento bod berieme samozrejme na vedomie a myslím si, že táto vec je úplne jasná. Pokiaľ ide o to, ako pristupovať k vymedzeniu pojmov. Áno, sú tu viaceré vymedzenia pojmov, ktoré sa navrhovali. Chcel by som skonštatovať, že samozrejme, pokiaľ je účel tohoto článku, článok 2 nariadenia, tam nejde o to, aby sme tam vytvorili kompletný glosár štatických termínov, snažili sa tam uviezť to, čo je podľa nás zásadné, preto, aby sme zabezpečili správne vnímanie a uplatňovanie tohoto nariadenia. Takže pokiaľ ide o niektoré návrhy vymedzení pojmov, sú pre nás akceptovateľné, pokiaľ niektoré iné, opätovne to musíme ešte preskúmať. Totiž to potrebujeme mať niečo, čo bude jasné, potrebujeme mať skutočne iba tie nevyhnutné vymedzenia pojmov, niektoré sú transverzálne a niektoré sú pochopiteľné pre všetkých a tu ide o to že sa spomínalo, že niektoré veci nie sú úplne jasné. Pokiaľ ide o súlad s to praxou, áno, to je vlastne pre nás dôležité, pokiaľ ide o štatistiku, áno, to berieme na vedomie, je to zohľadnené, myslím si, že to je jasné. Pokiaľ ide o ambiciozný charakter tohoto nariadenia a pre všetkým pokiaľ ide o prvý rok uplatňovania, keď sa to plánuje v roku 2019, áno, je pravdou, je to veľmi náročné. To je ten časový plán, na ktorom pracujem momentálne. A samozrejme berieme na vedomie aj to, čo bolo skonštatované v tejto súvislosti. Pokiaľ ide o spotrebu, príjem a e, majetok, áno, to je veľmi dôležitá kategória. My sme sa snažili zohľadniť tieto e, prvky e, majetku, bohatstva, a samozrejme nie všetky, preto, lebo povedal by som, že pracujem veľmi úzko s Európskou centrálnou bankou, ktorá vykonáva prieskum majetku a bohatstva v spolupráci s ostatnými národnými bankami. To znamená, že mali by sme predísť zdvojovaniu úsilia, pokiaľ ide o tú činnosť, ktorú vykonáva už tak či tak Európska centrálna banka v tejto oblasti. Pokiaľ ide o medzinárodnú porovnateľnosť, áno, to je tiež ďalšia dôležitá úvaha. Chcel by som zarogať v tom zmysle, že pokiaľ ide o našu definícia, ten koncept, áno, to zodpovedá predstavám OSN, takže medzinárodná porovnateľnosť je zabezpečená v tomto zmysle. Potom ďalšia téma. Určité, určitá vyváženosť medzi načasovaním, porovnateľnosťou. Áno, to je známe, známa vec, snažíme sa tam zabezpečiť rovnováhu a to tak, aby naše štatistiky skutočne boli relevantné a sme ich nepredkladali príliš neskoro, aby zodpovedali požiadavkám. To sú veci, o ktorých je dôležité diskutovať. Pokiaľ ide o e, prieskum rozpočtov, áno, to je zásadný prieskum, ten sa netýka len e, situácie domácnosti, ale je to veľmi dôležité z hľadiska toho spotrebného koša a cenového vývoja je to veľmi dôležité. Avšak odteraz až do konca obdobia 10-ročného obdobia, pokiaľ ide o tie prieskumy rozpočtu domácnosti sa budú vykonávať aj naďalej. To nekončíme s tou aktivitou, akurát chceme modernizovať túto činnosť. Chcel by som vás ešte ubezpečiť tom, že pokiaľ ide o sociálnu perspektívu a tie prvky ako nový spôsob života, nové fenomény, migrácia a integrácia a potom aj téma životného prostredia pre všetkým, pokiaľ ide životné podmienky, áno, to plne berieme. Na vedomie sme to zohľadnili. Samozrejme, konzultovali sme aj konzultačný výbor EZAK a zohľadnili sme ich stanovisko, ktoré vydali. Yes, there was a, a... No. Bol tu istý komentár ktorý sa týkal oblasti trhu práce. Hovorí sa o tom, že malo by sa skôr hovoriť o, o pracovnej sile. Pracovná sila, to sú v zásade tí nezamestnaní a zamestnaní. Potom sú ďalšie kategórie, ekonomicky neaktívni. Občine to je tam pokryté. Snažíme sa zabezpečiť taký širší koncept v tomto zmysle. Takže, aby sme mohli dostatočne analyzovať situáciu troch práce, takže sme tu tú oblasť označili ako e, trhy práce, pričom vlastne tam ide o prieskum pracovnej sily, pokiaľ sociálne štatistiky, ktoré sa opierajú o podniky, áno, to je pokryté tým prieskumy, ktoré sa týkajú podnikov. To je to, čo sa vykoná v Európskom štatistickom systéme. NAC 2, regionálne, lokálnejšie údaje, o tom sa hovorilo. Myslím si, že to je veľmi dôležité, je to zložitá oblasť, je to oblasť, kde tie náklady môžu byť skutočne výrazné a súhlasíme s tým, že áno, chceme zabezpečiť informácie, ktoré sa týkajú tejto úrovne. To, čo potrebujeme ale všetkým, sú nie informácie, ale porovnateľné informácie. Takže myslím si, že musíme vykonať štúdie realizovateľnosti, pokiaľ ide o problematiku porovnateľnosti údajov a pokiaľ ide túto štúdiu realizovateľnosti, musíme sa snažiť zabezpečiť tie údaje na úrovni nad 2 Myslím si, že pán predseda, to by tak zhruba boli tie zásadné prvky, ktoré som si poznačil. Ďakujem. Euh, Veľmi pekne ďakujeme za vaše odpovede. Bude sa to teda vo výbore hlasovať o tom 29. alebo 30. maja. A ešte posledný bod, ktorý je posledným bodom dnešného programu, je to kontrola videokomonitorovania monitorovania nákladov efektívnosti systémov záruky EU pre mladých ľudí. a hneď dostane slovo za spravodajkyňu, ktorá tu bohužiaľ nemôže byť, tak dostane slovo pani Trebisius, nech sa páči, máte 4 minúty. Ďakujem pekne, pán predseda, takže hovorím v mene kolegyne spravodajky za EKR, hovorím za kolegyňu Žitňanskú, Náš výbor chce venovať, množstvo, alebo venuje množstvo energie, pokiaľ ide o programy, programy, ktoré sa týka mladých ľudí, zamestnateľnosť. Ide tu vlastne o to, že je tu správa o implementácii, pokiaľ ide o e, iniciatíva EÚ pre zamestnávanie mladých ľudí. To sa bude týka napríklad aj Chorvátska. Ja dnes sa chcem zamerať na záruku EÚ pre mladých ľudí aj monitorovanie. A tu je dôležité pre všetkým rozlišovať a jasne stanoviť, E, rozdiely medzi zárokou a iniciatívou. Rešpektujem samozrejme plne mandát e, tohoto stanoviska. Zameriam sa teraz na to, čo považujem dôležité a čo som sa snažila zapracovať do návrhu textu. Poprvé, pokiaľ ide o záruka pre mladých ľudí, je to politický záväzok a je to určité úsilie na úrovni členských štátov. Pokiaľ ide o záruky pre mladých ľudí, prostredníctvom členské štáty súhlasili, že zlepšia služby, ktoré ponúkajú mladým ľuďom a to je preto, aby ich talenty neboli premrhané. Záruka pre mladých ľudí sa obiera, opiera existujúce kapacity členských štátov, pokiaľ služby zamestnanosti a majú slúžiť mladým ľuďom. Žiaľ, rečničko nepočujeme. Toto je dôvod, prečo chcem apelovať na členské štáty, aby zvyšili úsilie, pokiaľ ide o aby sa plne implementovala táto záruka. Musia to byť ďalšie iniciatívy, pokiaľ ide o ďalšie aktivity, zlepšenie e, kompetencií, zručnosti a samozrejme aj lepšie štruktúry hodnotenia. Potom ďalší hlavný bod, o ktorom chcem hovoriť, je to, že na to využili plný potenciál schémy, nesmieme zabúdať aj na aktiváciu najzraniteľnejších skupín. Sú tu rozličné prístupy, diverzifikované pokiaľ poskytovanie služieb rozličným skupinám mladých ľudí, aby sme predchádzali takzvanému tomu vyberaniu tých rozienok z koláča. Takže samozrejme musíme si pozrieť tie výsledky, správy dvora auditorov, ktoré sa zverejnila minulý týždeň, to musíme zohľadniť a potom musíme zapracovať tieto výsledky auditu do, do tejto záruky. Teším sa na vaše príspevky, návrhy a na diskusiu. Ďakujem. Merci. Euh, pour le PPE, Sofia Ribeiro. la... Ďakujem pekne, Sofia Ribeiro za EPP na miesto pani Anešky Kolovskej. Ďakujem pekne, pán predseda. Zastupujem teda Agnišku, prečítam jej vyjadrenie. Pôsobenie zapojení mladých ľudí na trh práce, zlepšilo sa to od roku 2013, milión ľudí mali využiť túto záruku pre mladých ľudí, 9 miliónov využilo ponuku, preto je veľmi dôležité zdôrazniť to, že záruka pre mladých sa stala hnacím motorom pre politické reformy a zabezpečuje koordinácie v oblasti nezamestnanosti a vzdelávania. Avšak Tenivá spravodajkyňa uznáva, že pokiaľ túto schému zatiaľ ešte nedosiahla všetkých mladých ľudí, eh, ktorí opustili školu, neukončili školskú dochádzku alebo sú nezamestnaní. Takže poprvé ide o to nasledovné problémy nesúlad zručnosti, takže pokiaľ ide o túto E, záruku, je dôležité sa zamerať na potreby na troch práce, aby sa lepšie naplnili, takže situácia v členských štátoch je pomerne heterogénna, ešte nemáme analýzu, aké sú konkrétne e, potreby, aké aké problém plnosti tých nesúladov. Tieto nesúlady sa skonštatovali na rôznych úrovniach, aj medzi ponukami e, v rámci záruky, potom pokiaľ ide o problematiku osob níc. Tu ide vlastne o to, ako pokryť níc a neaktívnych občanov. Tu ide o neregistrovaných níc, ktorí nie sú pokryté existujúcim systémom. To je kľúčová skupina. Tu je dôležité mať užšiu spoluprácu medzi zainteresovanými subjektami, službami zamestnanosti verejnými alebo, alebo súkromnými a školiacimi organizáciami, administratívna záťaž záruka pre mladých častokrát vnímaná ako byrokratická a náročná. Preto je dôležité prieť opatrenia na to, aby sa zabezpečilo, že mladí ľudia dostanú kvalitnú ponuku na učňovské vzdelávanie alebo nejaké školenia. Prebo niekoľko mesiacov, potom ako sa stali nezamestnými, opustili školskú dochádzku. A po štvrté, posledný bod, odsek 6, stanoviska tenila spravodajkynia má komentáre k odseku 6, stanoviska citujem, tu, tu ide o problematiku nedostatočného využívania záruky, koniec citátu. Takže ide tu o nevyužívanie ponúk, je dôležité zamerať na mladých ľudí a ponúkať im dobré ponuky, ktoré budú šité na mieru pre kvalifikácie týchto jednotlivcov. Toto sa musí uľadniť v rámci. Poďme si na ktorá predloží. Tieňová spravodajkynia pani Agneška sa teší na spoluprácu so spravodajky a tenými spravodajcami a chce zabezpečiť dobre vyvážený text. Ďakujem. Merci pour le... Ďakujem pekne. Teraz pani Martina Dlabajová za Alde, nech sa páči. Ďakujem pekne, vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia. Jana Židňanská napísala veľmi dobrú, dobré stanovisko. Ja sa chcem poďakovať za dennú prácu. Bolo mi cťou, že som mohla pracovať na tej istej téme, pokiaľ je výbor pre E, zamestnanosť, ale aj pre kontrolu rozpočtu, rozpočet. A ja prichádzam z výboru pre kontrolu rozpočtu a tam sme diskutovali o novej osobitnej správe Európskeho dvora auditorov, ktorá sa už spomenula. Osobitná správa, ktorá sa nazýva zamestnávanie, zamestnanosť mladých, e, politiky EU zmenili situáciu, takže myslím si, pre nás bude určite veľmi zaujímavé využiť to príležitosť, aby sme diskutovali s pani Ivanovou 25. apríla, pokiaľ túto osobitnú správu. Zaujímavé je to, že niekedy sa na to pozeráme z ročných uhlov pohľadu, pokiaľ zamestnávanie a výbor na kontrolu rozpočtu. Pevne verím, že v rámci všetkých stanovísk a správ, hm, keď budeme pracovať na týchto témach, zohľadním obidva prvky, a akurát by som ešte chcela s vami pohovoriť o tom, aké boli tie hlavné zistenia, ktoré sa vystali z hľadiska výborného kontrolu rozpočtu. Poprvé, pokiaľ dvor auditorov od, vykonal dobrú štatickú prácu, môžeme to vidieť aj pre to stanovisko, áno, a máme tam množstvo údajov, ktoré sa podarilo zozbierať a myslím si, že nemali sme sa zamerať iba na pochybenia v rámci vynakladania týchto prostriedkov, ale mali by sme sa aj poučiť, eh, ako do budúcnosti, ako predísť chybám. Niekedy, pokiaľ je financovanie na úrovni EÚ a pre všetkým pokiaľ je veľmi komplexné programy, jednoducho neustále sa opakujú tie isté chyby. To znamená, že mali sa skutočne poučiť z minulosti. No a potom ďalší bod, ktorý je tiež veľmi dôležitý a som veľmi rada, že to máme v našom stanovisku. Mali by sme rozpracovať a zdieľať e, osvedčené postupy, toto je pre mňa absolútne zásadné, lebo niekedy jednoducho až príliš hovorím o najlepších postupoch tu v Európe, ale nevyužijeme to dostatočne. Takže sú tu určité prvky, ktoré boli úspešné v niektorých regiónoch na úrovni niektorých členských štátoch, ale my to nevyužijeme dostatočným, dostatočným spôsobom, takže na to by sme mali trošku zatlačiť. Potom ďalší dôležitý bod sa týka stanovenia dosiahnuteľných realistických cieľov, ktoré musí byť samozrejme merateľné. A tu je zaujímavé to, o čom hovorili vlastne niektorí kolegovia. Na výbore pre kontrolu rozpočtu sa o tom tiež diskutovalo, pokiaľ ide o to vlastne, čo to znamená kvalitná ponuka. No a aké sú vlastne odporúčania dvoru auditorov, pokiaľ ide o efektívnosť? Tu ide o to, že takáto kvalitná ponuka, to boli všetky ponuky, ktoré zodpovedajú profilu úč- účastníka a potrebom na trhu práce a zabezpečia úspešnú integráciu na trh práce. Mi sa veľmi páči táto definícia, lebo chyba nám takáto definícia. Som presvedčená, že pokiaľ je kvalitná ponuka, to môže byť niečo veľmi individuálne, takže mali sme byť obozretní, akým spôsobom chceme toto merať a to bude skutočne veľká výzva. No a potom posledný bod, o ktorom chcem pohovoriť, čo považujem zásadné, a je to niečo, na čo sme mali zatlačiť, ako je výbor MPL, Tu ide o spoluprácu medzi všetkými úrovňami riadenia, lebo niekedy jednoducho nastávajú problém, pokiaľ ide o implementáciu záruky pre mladých. Súviselo to s tým, že tam bol istý nesúlad, pokiaľ ide úroveň členských štátov, lokálnu, regionálnu úroveň a potom samozrejme európskou úrovňou. Takže Ide o to, aby tam bolo viac technickej pomoci zo strany Európskej komisie pre členské štáty, ako aj regióny. Toto je teda smerovanie, ktorým sa chcem uberať. Predložím možno pár pozmeňujúcich návrhov, aby som zdôraznila tieto odporúčania, ale som veľmi spokojná s prácou, ktorú vedla pani Jana Žitňanská a pristúpe k tomu holistickým výborom. Môžeme to skúmať takto z hľadiska nášho výboru. Ďakujem. Merci pour la Madame Lopez. Ďakujem za GUE, pani López Bermejo. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Je to vlastne už druhý krát, čo dvor auditorov sa zapodieval prácu našu výboru. Raz to bolo pri FC a teraz pri záruke mladých, pre mladých. Zdá sa, ako keby ten program nefungoval tak, ako by mal fungovať, pokiaľ tento program, chcel by som povedať, že je nevyhnutný, tu nemám žiadne pochybnosti a zároveň ešte musím skonštatovať, že pokiaľ ide o úsporné opatrenia, európske prostriedky jednoducho sú krátené. Taká je realita, veľa tam už toho neostáva na to, aby sa realizovali aktívne politiky zamestnanosti. Jednoducho je to tak aj u nás doma, tam jednoducho neustále sa krátia finančné prostriedky, ktoré sú k dispozícii. No ale ja tu vidím ešte ďalší problém, a síce, že tu neexistuje žiadna kontrola, pokiaľ ide o kvalitu služieb, ktoré sa ponúkajú, alebo ich smerovanie, alebo pokiaľ ide o vzdelávanie, ďalšie sprievodné aktivity a do akej miery vlastne sa zabezpečí integrácia najzriteľnejších Časť prostriedkov sa využíva na to, aby sa podporovali podniky, ktorí ale vlastne vnímajú mladých ľudí iba ako lacné pracovné síly a keď ich nepotrebujú, tak sa ich zbavia a keď vlastne už vyprší obdobie, eh, kde dostavujú dotácie. Myslím si, že to isté nebol účel tejto záruky pre mladých ľudí. Jednoducho v rámci konzultácií s zainteresovanými sa to malo vyriešiť, mali tam byť zapojené odbory, mala tu vzniknúť aj taká iniciatíva, kde na regionálnej úrovni by bolo možné bojovať proti nezamestnanosti mladých. Iba takto je možné podporiť skutočne mladých ľudí. Myslím si, že pokiaľ ide o problém nezamestnanosti mladých, je to rozhodne štruktúrálny a makroekonomický problém, preto sa tým musíme zapodievať. Okrem tohoto programu samozrejme sú nevyhnutné verejné investície, preto aby to celé vlastne viedlo k produktívnemu modelu a aby sme mali dostatok prostriedkov na to, ktoré by sa, aby sa mohli prerozdielovať. Iba takto vytvoríme podmienky, aby záruka pre mladých fungovala tak, aby sa mohol zlepšiť život mladých ľudí, ktorí momentálne skutočne trpia dôsledkami úsporných opatrení. Ďakujem za zelených, pani Renken. Eh, eh. Ďakujem pekne. Aj sa chcem poďakovať našej spravodajkyni. Myslím si, že spomínalo tam skutočne dôležité body, na ktoré sa musím zamerať v rámci tej diskusie, pokiaľ ide o monitorovanie záruky pre mladých. Ak všetci chceme, aby táto záruka bola úspešná, je tu jedna vec, ktorá sa jasne ukázala v rámci vypočutia pred tromi týždňami, pokiaľ ide o iniciatívu pre zamestnávanie, ako aj túto záruku. A máme tu aj správu dvora auditorov, musím myslieť na to, že Ide o tento program, ktorý je pomerne nový, to znamená, že ťažko je vlastne vyvodiť závery, závery v tejto fáze, lebo niekedy skutočne nemáme ani potrebné čísla a štatistiky k dispozícii. Detálny monitoring je nevyhnutný, pokiaľ ide o kontrolu financovania a finančných prostriedkov, ktoré vynakladáme. Musíme zabezpečiť to, ako zlepšiť vlastne e, fungovanie tejto záruky, aby to bolo úspešné. Súhlasím s niektorými z predrečníkov, že je tam mnohorakosť na úrovni členských štátov, pokiaľ ide o samotnú implementáciu a preto treba zabezpečiť aj to, že boli, sa to opierali, sa opierali najlepšie postupy, najlepšie skúsenosti a zlepšiť implementáciu. Sú tu dve veci, ktoré by som ešte chcela zdôrazniť. Po prvé, spomenula to aj pani Žitňanská v bode 4, Ide o otázku, akým spôsobom lepšie môžeme zacieliť tieto opatrenia na špecifické skupiny mladých ľudí. Častokrát zažívame to, že ak ide o programy, ktoré sa vypracujú, zameriavajú sa na isté skupiny mladých ľudí. Možno to nie sú tie, ktoré to najviac potrebujú, ale najľahšie ich dosiahnuť. Chcela by som zdôrazniť, že ja by som chcela, aby záruka pre mladých bola opatrením, ktorá pomôže všetkým mladým ľuďom, pre všetkým zraniteľným skupinám. No a po druhé, a vyjadrime to aj pozmeci návrhoch, záruka pre mladých, mala byť nástrojom na to, aby sa bojovalo proti nezamestnosti mladých, aby sa vytvorili perspektívy pre mladých ľudí, avšak nemôže to nahradiť e, politiky trhu práce na úrovni členských štátoch, štátov a myslím si, že to je veľmi jasné. A pokiaľ ide o záruku pre mladých ako takú a pokiaľ ide o iniciatívu pre zamestnanie mladých, nemôže to vyvážiť tie chyby, ktoré sa vykonali pokiaľ makroekonomické politiky, a myslím si, že ak teda kritizujeme ten spôsob, ako vlastne sa implementovala iniciatíva pre mladých, musím zamýšľať nad tým, čo musíme zmeniť na európskej úrovni, pokiaľ tieto politiky, na to, aby táto záruka bola úspešná. Ďakujem. Merci. Do... Ďakujem pekne. Tým sme sa dostali na koniec tejto práce, to znamená, pokiaľ je časový harmonogram lehota pre pozmeňujúce návrhy, to je 25. apríla 12. hodina v EMPL sa bude tom hlasovať 22. júna na komisii e, kontroly pre rozpočet to bude 12. alebo 13. júla a pravdepodobne na plenárke to bude maj. Naše ďalšie zasadnutie bude 25. apríla. Myslím, že to vlastne bude aj na voľný deň v Portugalsku, sviatok. A želám teda vám všetkým, aby ste využili ten predlžený víkend, ktorý sa ktorý je pred nami a prajem pekné sviatky. Ďakujem pekne.